Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Nuž, milé kolegyne a kolegovia, dovolte, aby som vás tu srdečne privítala. A veľmi sa teším, že vás môžem tuto teraz srdečne pozvať na popoludnejšie rokovanie výboru LIBE, kde máme vypočutie. A pred to vlastne aj kolega López Aguilar, alebo ja som pripetol, že tu teraz sedím za predsedníckým stolom, ale pán López Aguilar tu je. Nuž, a tá otázka internetových útokov alebo počačových útokov. Um, sme sa dívali stále s veľkými obdivom na počítače a čo všetko umožňujú technológie a čo aké všaké výhody k nám prinášajú, ale zároveň prinášajú aj množstvo rôznych nebezpečenstiev a možno, veľké možnosti pre um, zločincov alebo páchateľov, aby páchali svoju trestnú činnosť. Ako to všetko vyzerá, to, tomuto všetkému sa budeme dnes popoludní venovať a dnes popoludní budeme mať e, aj niekoľko ich expertov, alebo vypočujeme si viacerých expertov. expertov. Ja ako Európ, mňa by sa nič to zaujímalo, alebo myslím, že všetkých zaujíma, akým spôsobom sa musíme vysporiadať s týmito problémami. Účelom tohto vypočutia je, aby, pretože, je, pretože chceli by sme v parlamente navrhnúť um, ehm, navrh k počítačovým útokom, útokom a chceli by sme o tomto vlastne ako pred tým návrhom legislatívnym mať eh, takúto diskusiu. Samozrejme, že keď, čo sa týka diplomatických otázok aj medzi členským, aj medzi štátmi, vždycky sa to vlastne táto otázka vyskytne. Chcela by som teda privítať aj kolegyňu Kristínu Ojuland, ktorá má túto otázku na, na starosti za výbor pre zahraničné otázky z AFETu a vítam takisto Kristiana Niblera, ktorý je eh, z výboru ITRE, ktorý dnes dnes prišiel, jeho takisto e, vítam a potom sa teším, že po tomto návrhu komisie, e, na návrhu komisie pre smernicu, e, ktorá bola minulý rok, vlastne už ten návrh bol zverejnený a teraz máme tu aj komisiu takisto zastúpenú. A samozrejme, že táto smernica e, vlastne vychádza z e, rámca, ktorý bol pripravený e, na rok 2000 my sme, myslím, že aj polské predsedníctvo takisto sa eh, eh, venuje tejto otázke a vlastne eh, potom je tu minister Justin Miller z ministerstva vnútra z Británie, potom tu máme ďalších, ďalších odborníkov, ktorí sa venujú negatívnym dopadom tejto novej trestnej činnosti. Nož, aby som to veľmi stručne uviedla, začiatkom tohto roku sa venujeme v tomto parlamente e, návrhom, ktoré súvisia s touto smernicou a už sme mali niekoľko viacerých diskusí v našom výbore, takisto aj viaceré internetové diskusie. V júni už e, sme predložili našu predbežnú e, stanovisko a v rámci tohto sme narazili na viaceré otázky. Prvá z nich je e, trestnosť Eh, internetovej trestnej činnosti my teda kladieme otázku, akým spôsobom, alebo akým spôsobom musíme zabezpečiť bezpečnostné normy a aké preventívne opatrenia by mohli alebo musia jednoducho sa vyskytovať aj v našej smernici. Potom po druhé, akým spôsobom sa vysporiadame s technickým vývojom, ktorý zatiaľ doteraz v smernici nebol. Chcela by som jednoducho sa vyjadriť ku cloud computing. Potom po ďalšie, aká e, e, aké ďalšie, ešte ďalšia sivá zóna je, je otázka rôznych eh, bezpečnostných um, E, firiem alebo podnikov, ktoré v podstate majú prístup k informáciám a môžu využiť tieto informácie. Tiež e, sa teším, že máme tu dnes veľký počet expertov, ktorí pili naše pozvanie, aby sme sa mohli venovať tejto otázke jednak k samotnej počítačovej kriminalite a jednak aj z pohľadu tejto smernice. E, štruktúra tohto vypočutia je tak štrukturovaná, že bude prvý panel, ktorý bude viesť Kristina Ojuland, kde sa bude venovať otázkam medzi rozdelenie úloh, čo by sa malo riešiť na úrovni EÚ a čo by sa malo riešiť na medzinárodnej úrovni a úrovni členských štátov. Potom je druhý, eh, druhý panel, súkromný sektor, potom tretí panel, to je z otázky pre prvé dve a potom tretí eh, a štvrtý je potom ochrana a právna istota. Chceli by sme požiadať všetkých, aby sme mohli radšej klásť otázky a nechceli by sme radšej žiadne od našich poslancov, aby príliš dlho vystupovali, pretože my poslanci, keď sa chceme medzi sebou dlho baviť, tak to samozrejme môžeme, ale my práve musíme dať slovo dnes odborníkom, ktorým chceme dať čo najviac slova a mali by sme využiť ten, ten čas, aby sme teda mali by sme položiť mm, e, max mali krátke otázky, čiže poslanci budú mať po jednej minúte na otázku a vy, odborníci, majú po 10 minút na svoje vystúpenie. Takže by som teraz odovzdala slovo Kristýne, aby mohla spustiť prvý panel. Ďakujem pekne, Monika. Ďakujem za to, že som bola pozvaná na toto podujatie. Vážení priatelia a vážení hostia, som veľmi rada, že môžem prehovoriť tu v Európskom parlamente a diskutovať o tejto veľmi aktuálnej téme. Aj v rámci EÚ, aj v členských štátoch, aj na globálnej úrovni je to vážny problém. Opakujem, som veľmi rada, že môžem byť medzi vami a že môžem viesť túto prvú časť zasadnutia, pretože ja sama som z Estonska. A vy ako experti veľmi dobre viete, že v roku 2007 Estonsko zažilo e, veľký počítačový útok, teda na siete. A samozrejme sme sa podelili o svoje skúsenosti aj s so ostatnými štátmi EÚ, aj štátmi NATO. Samozrejme, uvítame aj vaše názory ako expertov e, k dnešnej našej téme som presvedčená o tom, že mnohí, mnohé osoby a aj mnohé inštitúcie v rámci EÚ zdieľajú ten názor, že musíme veľmi úzko spolupracovať v tejto oblasti. A nie len spolupracovať, ale treba harmonizovať legislatívu aj naše aktivity, ak sa chceme chrániť, ak chceme chrániť strategickú infraštruktúru, ale okrem toho musíme vlastne porovnávať, zdieľať a implementovať osvedčenú prax. Teda aspoň to, čo máme doposiaľ v členských krajinách. A nakoniec, v rámci tohto krátkeho úvodu, mi dovolte ešte povedať, že by sme sa nemuseli zamerať len na ten úzky, na to úzke pole, ktoré vytyčuje E, názov dnešného podujatia, čiže e, kybernetické útoky proti informačným systémom, ale môžeme sa nad týmito vecami zamyslieť aj v globálnom meritku, čiže ako chrániť treba aj hranice EÚ, ako proaktívne by mohla EÚ mohla vlastne pôsobiť v tejto téme na medzinárodnej úrovni. Ďakujem, že ste prišli aj vy na toto podujatie a ďakujem ešte raz za možnosť prehovoriť k vám. Ďakujem pekne, slovo má pán Jakub Boratínsky. Thank you very much, uh, Madam Chair, for inviting the Commission to this expert hearing.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 že e, naozaj sa pripravujú príslušné tie e, zložky, ktoré páchajú trestné činy na realizáciu týchto trestných činov v oblasti počítačovej kriminality. Čiže samozrejme nie je vždy cieľom len EU. A často ide o zločinecké skupiny, proti ktorým musíme e, zakročiť. Musíme teda vytvoriť v rámci e, orgánov činných v trestnom konaní a orgánov presadzujúcich právo a zákon, aby e, lepšie spolupracovali, aby zdieľali informácie a aby vlastne zaviedli aj do, aby sa zaviedli aj nové priťažujúce okolnosti do zoznamu skutkových postát trestných činov napríklad. Napríklad botnet sa tu spomína. A okrem toho sú útoky zvané spoofing, kde páchatelia e, zneužívajú identitu niekoho iného. A toto sme zaznamenali ako dosť e, nedávnu prax, v tom zmysle, že sa rozosielali e-maily s prílohami, a v podstate je tam, tieto predstierajú, že to je zaslané niekým, e, koho poznáte v rámci e, danej organizácie. Čiže treba nájsť mechanizmy aj na ochranu pred takýmito prvkami. Okrem toho sa tu hovorí aj o povinnosti členských štátov rýchlo reagovať, a to hovoríme o súkromnom aj verejnom sektore, Proste treba mať kontaktné miesta, ktoré by fungovali 24 hodín denne, každý deň v týždni a zistili sme ale, že v mnohých prípadoch toto v praxi nefunguje. Na vzhľadom na to nakoniec, že nepoznáme dostatočne hĺbku a rozsah celého problému, pokiaľ ide o konkrétne situácie, kedy dochádza ku kybernetickým útokom, tak e, vlastne aj členské štáty e, boli požiadané, aby poskytovali čo najviac informácií o takýchto útokoch. Sme si vedomi toho, že toto nie je komplexná reakcia na e, kybernetické útoky. Toto je len jeden z možných prvých prístupov, ako by sme mohli kolektívne postupovať, aby sme si v rámci EÚ pomohli pri reakcii na situácie, ktoré vyvolávajú kybernetické útoky. Čiže potrebujeme vytvoriť určitú stratégiu. Vychádza zo znamenia, ktoré, boli, ktoré bolo prijaté v lani v novembri a práve že boj proti počítačovej kriminalite je jedným z piatich hlavných tém. Hovorilo sa o tom, že sa vytvorí takéto Európske centrum pre boj proti počítačovej kriminalite a že tom bude aj, okrem toho teda, tam bude aj Centrum excelentnosti, ktoré bude pripravovať odborníkov pre danú sféru. Chcel by som povedať, že súčasné aktivity, ktoré povedú, dúfam teda, k vytvoreniu takéhoto um, strediska pre boj proti počítačovej kriminalite, a že sa vlastne dozvieme potom viac aj pokiaľ ide o to, čo je tá správna úroveň reakcie, ako náležite reagovať proti takýmto útokom. Ďalej sa hovorí o štúdii realizovateľnosti. Že, no, <laughs> hovorí sa o tom, kde by toto stredisko malo byť e, umiestnené, kde by sa malo nachádzať, ako by prispievali členské štáty do tohoto strediska aby sme dokázali čo najlepšie reagovať na potreby, ako sa chrániť. Čiže snažíme sa mm, získať veľmi kvalitné a podrobné odpovede na túto otázku. Dovolte mi ešte zmieniť sa o niektorých ďalších otázkach. V tom zmysle, že pravdepodobne teda aj niektorí ďalší rečníci sa o tomto zmienia. Pre nás, pre DG Home, v rámci komisie je veľmi dôležité, ako posilniť v rámci EÚ presadzovanie práva tou cestou, ako sa to dá uplatiť na úrovni EÚ. Komisia sa snaží vytvárať nové prístupy aj pri odborných školeniach a príprave v rámci boja proti počítačovej kriminalite. Na jednej strane je to presadzovanie zákona, okrem toho je tu aj súkromný sektor, tam tiež máme vlastne príklady toho, že sa vytvárajú špecializované týmy, ktoré dokážu reagovať, alebo snažia sa teda reagovať na e, počítačové útoky. A proste hľada sa ten efektívny spôsob reagovania a skúmame vlastne aj takéto možné prepojenie, e, kde vlastne tento civilný, súkromný aspekt e, by sa spojil s tým inštitucionálnym. Ďalej, správa a riadenie. Toto už vlastne presahuje úroveň členských štátov aj EÚ nakoniec. Je to vec, ktorá tiež musí byť veľmi správne nastavená, aby to bolo vyvážené. Na jednej strane tu máme aspekt slobody a na druhej strane treba strážiť vlastne aj dôveru a bezpečnosť. Preto musíme vlastne podporovať odporúčania orgánov na presadzovanie práva aj z hľadiska využívania kriticky dôležitých internetových prostriedkov. A toto podporuje aj poradný orgán vládny, ICON, a máme aj spoločnú európsko-americkú pracovnú skupinu pre počítačovú kriminalitu. Okrem toho, je tu taktiež ďalšia vetva tejto práce je boj proti počítačovej kriminalite, eh, pardon, proti pornografii na internete. A úzko spolupracujeme aj so súkromným sektorom, s občianskou spoločnosťou eh, v rámci programu Bezpečnejší internet. A je tu celý rad ďalších opatrení, ktoré sa snažíme uplatniť v praxi. Ide o to, aby sme mali čo najkomplexnejší prístup v boji proti počítačovej kriminalite a v snahe chrániť infraštruktúru. Dôležité je, že keď hovoríme o budúcnosti tejto smernice, e, ide o to, aby sme sa proste, aby sme si nemysleli, že toto je všeliech, tento e, predpis právny, ktorý teda takto má vzniknúť, ale samozrejme vrátame s podporou Európskeho parlamentu, aj pokiaľ ide o ďalšie zákonodárne aktivity a právne opatrenia. Cieľom je dosiahnuť efektívnosť v boji proti počítačovej kriminalite. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Pani predsednička ďakuje pánovi Boratinskému za to úvodné slovo. A samozrejme Európsky parlament veľmi sleduje aktivity komisie, aj pokiaľ ide o regulovanie počítačovej krimi- v oblasti boja proti počítačovej kriminalite. Teraz dávame slovo ďalšiemu rečníkovi, ktorý pre- zastupuje polské predsedníctvo a je to pán Michal Fila. Ďakujem za slovo. Pani Holmajerová, ctený poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem vám za pozvanie na toto vypočutie. Rád by som vám odprezentoval názory rady na kybernetickú trestnú činnosť, podobne ako to urobil kolega z komisie, ktorý už odprezentoval celý rad opatrení. Ak každý súhlasí, Určite toto vypočutie je tu aj preto, že hrozby sa množia, že nadobudajú globálny charakter a to potrebuje globálnu odpoveď, komplexný prístup. Chcem počiarknúť, že reakcie, ktoré pripravujeme v Rade na základe návrhov komisie, sú komplexné. Ako to už spomenul predrečník, máme digitálnu agendu pre Európu, máme akčný plán o stratégii vnútornej bezpečnosti a máme celý rád opatrení, ktoré sa v súčasnosti o nich diskutuje v rade. A máme celý rad tém, napríklad nové centrum pre počítačovú kriminalitu. Všetko toto sa O tomto sa hovorí vo výbore COZY a v širšom politickom rámci, kde očakávame, že adoptujeme v oktobri, príjmeme v oktobri nové strategické priority, teda čo skoro. Ďalší krok bude operačný akčný plán, ktorý nám umožní aplikovať ciele stratégie. Tento bude k dispozícii tento rok. Sme presvedčení, že hneď len čo zavedieme efektívne opatrenia, výkon práva a európska zaangažovanosť boji proti trestnej činnosti bude viditeľná a dúfajme, že sa nám podarí počítačovú kriminalitu náležite obmedziť. Čo sa týka útokov na informačné systémy, to je veľmi dôležitý prvok, s ktorým rátame v našej stratégii teda s bojom proti útokom na informačné systémy. A posledný krok v našej reakcii je definícia jednotlivých trestných činov, rozlišovanie trestov, teda tu ide o také podmienky, ktoré priťažujú, priťažujúce okolnosti. A týmto všetkým vytvárame komplexnú odpoveď na kybernetickú trestnú činnosť. To všetko vychádza z článku 83 zmluv o Európskej únii. Rozsah pôsobnosti tohto článku je jasne definovaný. Ako sa už predoslalo, rada intenzívne diskutovala už počas maďarského predsedníctva o tejto téme. Dnes je, myslím, výročie, kedy sa koncipoval 4. oktobra minulý rok sa koncipoval návrh dokumentu komisie, o ktorom sme dosiahli všeobecný súhlas v júni 2011, súhlas všetkých členských štátov EÚ. V krátkosti akási ochutnávka toho, aké boli naše zásady, ktoré nás viedli pri koncipovaní návrhu smernice. Štyri hlavné záležitosti udržať e, argumentáciu komisie z jej návrhu. Druhým bodom sú, čo rob, sú útoky, ktoré majú rozsiahly charakter, čo proti nim robiť. A takisto rozdiely právnych systémov členských štátov EÚ. Ďalšou zásadou bolo nájsť priateľnú rovnováhu medzi trestmi a rozsahom kriminalizácie. Pokúšali sme sa to dosiahnuť tým, že sme vylúčili z kriminalizácie menšie priestupky a zvýšili sme tresty a pokuty. Tretím princípom bolo, že sme sa pokúšali byť konzistentní s jazykom, ktorým bola skoncipovaná ktorým bol skoncipovaný text komisie. Snažili sme sa vyhnúť príliš odborným výrazom, pretože moderné technológie sa rýchlo menia a nemá zmysel vytvárať taký právny nástroj, ktorý rýchlo zastará, pretože ho nebude možné ani presadzovať, lebo sa technológie zmenia. Preto sme sa vydali cestou definícií a celý text sme sa snažili skoncipovať takým jazykom, ktorý neobsahuje príliš odborné technické výrazy. A napokon sme sa pokúšali byť konzistentní pri Budapešťanskej konvencii, respektíve dohovore, ktorý sa tiež zaoberá podobnou tematikou a je to medzinárodný nástroj na e, boj s počítačovou kriminalitou. Dúfam, že všetky tieto zásady a ciele dokážeme e, inkorporovať do práce parlamentu. Tešíme sa na súčinnosť a spoluprácu s vami na návrhu smernice v budúcnosti. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem vás, vám, pán Miller, hovorí predsedajúca, pani Ojuland. Máme tu dôvodovú správu istú, ktorá, ktorú si je možno aj prečítať a ktorú predsedníctvo skoncipovalo. A teraz prechádzame na text Justina Millera, na príspevok Justina Millera, ktorý je vedúci oddelenia politiky počítačových útokov z Ministerstva vnútra v Spojenom kráľovstve. Ďakujem pekne. Prepačte, pani eh, predsednička, ešte si nastavím všetku technológiu. Thank you. Um, I'd like to start by thanking Začala by som tým, že by som chcel poďakovať pani Holmajerovej za to, že tu zorganizovala toto dnešné dnešné vypočutie. Je to absolútne dôležitá téma, je to určite dôležitá téma aj pre britskú vládu. Ja by som veľmi stručne chcel povedať niečo o tom, čo považuje Británia za najdôležitejšie úlohy. Chcel by som urobiť len taký stručný prehľad eh, o tom, že ako to celkovo Británia vidí, vidí, pretože fakticky to je moja oblasť. My tieto hrozby považujeme alebo verieme fakt vážne. Vláda v Británii vyčlenila 650 e, miliónov libier na 4 roky na boje proti počítačovým útokom a na ochranu internetového priestoru, aby sme naozaj mali aj príslušné právne e, možnosti k dispozícii Britský prístup je prakticky taký, že všetci máme zodpovednosť riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú na internete, pretože všetci využívame internet, e, či už je to pre služby, alebo pre zábavu, alebo pre prospech vlády e, všetko to je pre nás veľkým prínosom a myslíme si teda, že jednotlivé časti spoločnosti, teda vláda a orgány trestnom konania a tak ďalej. Všetci by mali vlastne pracovať na tom, aby ten internetový priestor bol bezpečný. E, zároveň je to aj medzinárodná zodpovednosť, pretože je to naozaj medzinárodný zločin a jasné je, že musíme spolupracovať na všetkých úrovniach, tak ako je to medzi vládou a všetkými týmito orgánmi, ktoré sa týmto zapodievajú trestnou činnosťou. Všetci musia pracovať prospech riešenia problému. Takže čo si teda myslíme o konkrétnych e, zodpovednostiach jednotlivých e, štátov. Predovšetkým si myslíme, že každá krajina musí mať príslušné právne možnosti a právnu legislatívu k dispozícii, aby mohla riešiť e, počítačovú kriminalitu, aby jednoducho mohla naozaj tieto útoky aj označiť za trestné činy. K tomu teda musia byť aj príslušné sankcie a um, trestné sadzby a podobne. O tom sme hovorili. Ale nejde iba o národnú legislatívu, teda jednak štátnu, ale je aj možnosť využiť túto legislatívu v rámci spolupráce s inými krajinami, aby sme sa takisto podporila, podporilo vyšetrovanie alebo šetrenie týchto útokov a podobne. Potom, čo sú to e, týka ďalších odpovedností, to je e, trie, vzdelávanie, E, týchto policajných pracovníkov alebo pracovníkov, ktorí sa venujú počačovej kriminalite. E, nie je to také jednoduché, pretože sa tomu venujeme, ale je treba naozaj mať odborníkov, e, pochopiť všetko, čo to všetko predstavuje a tak ďalej. Je to široká, veľmi široká téma naozaj. postupy, teda trestnoprávne postupy a legislatívne postupy sú podstatné, ale najpodstatnejšie je samozrejme je verejná osveta, verejné povedomie, že o čo ide a mať Ehm, to, že, že to musia poddielať informácie medzi súkromným sektorom, verejným sektorom, orgánmi či trestnom konaní a podobne. Tiež veľmi podporujeme partnerský prístup, e, pretože nikto to nebude, nedokáže s tým bojovať sám, vláda, biznis alebo kto. Takže je tu podstatné vytvárať partnerstvá. Keď to potom presunieme na medzinárodnú úroveň, tak e, veľmi by sme chceli podporiť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom Budapešského dohovoru aj prostredníctvom smernice EÚ, o ktorej sa tu už hovorilo. Tiež veľmi vítame prácu v tejto oblasti, ktorú robí Európska únia. E, my sme vlastne v tejto smernici e, boli za opt-in, teda my sme naozaj mali pocit, že Británia musí byť v tomto veľmi aktívna, pretože sme stále hovorili, že to je medzárodný problém. Podporili sme text smernice, tak ako bol e, prijatý na Rade pre vnútorné otázky v júni a chceli by som poďakovať e, komisii aj maďarskému predsedníctvu za prácu, ktorú vykonali. E, tiež si myslím, že Európska únia tu má kľúčovú úlohu E, a tá spočíva v určitej koordinácii. Myslím si, že EU by sa mala sústrediť práve na koordináciu e, toho, akým spôsobom majú postupovať v danej čine v trestnom konaní. Počuli sme už od predrečníkov, že by sa mal vytvoriť akýsi centrum kyber, e, teda počačovú kriminalitu. Je potrebné vytvoriť určité partnerstva, súkromné partner, verejné partnerstva, to je dobré. Takisto podporujeme aj prístup medzi mimovládnych organizácií, rôznych rôznych internetových fór a podobne. Je treba spolu s nimi sa, sa spojiť a bojovať proti kriminalite. Európska únia takisto robila veľa práce v rámci spolupráce s Spojenými štátmi, tam sa tiež toho deje veľa. A komisia myslím si, že urobila dosť veľa práce v, v propagovaní Budapešského dohovoru vo všetkých členských štátoch. Mám ešte len veľmi stručné zhrnutie. Ako som povedal, Británia podporuje medzinárodnú prácu. Chceme spolupracovať s ďalšími členskými štátmi, európskymi inštitúciami a inými krajinami pri riešení tohto problému a určite všetky naše skúsenosti a to, čo sme sa dozvedeli alebo čo vieme, radi si um, poskytneme a budeme zdieľať. Niektorí možno, že viete, že budeme mať v Londýne konferenciu o počačovej kriminalite, ktorá sa skutočne v novembri, kde by sme chceli prejednať viacero z týchto otázok, pričom budeme mať množstvo ľudí pozvaných z vlády, občianskej spoločnosti a tak ďalej. Ja dúfam, že niektorí z tých otázok, o ktorých tu dnes hovoríme, takisto budú spomenuté aj tam. Ďakujem pekne pani Holmajer a dúfam, že ste teda týmto získali prehľad britskej pozície. Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem pekne pán Miller. A už ďakujeme aj za to, že chcete si zdieľať informácie z pohľadu a ďakujeme za to, že ste nám poskytli informácie a toto vidí Británia. Teraz by som dala slovo pani Heli Terme Klárovej, ktorá zastupuje e, Estonsko e, príslušné inštitúcie v tejto téme, takže nech sa vám páči. Dobré odpoludne. Ja vám poviem niečo o perspektíve estonskej vlády, pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu a ako sa pripravujeme, ako sme pripravení na takéto útoky. Začal by som azda tým, že urobím krátky prehľad, čo sa stalo v roku 2007 a čo sa od odvtedy. Rok 2007 bol rok, kedy sme zaznamenali veľké politicky motivované počítačové útoky, a vlastne vtedy sme ešte nemali k dispozícii žiaden formálny, oficiálny medzinárodný mechanizmus, ktorý by nám pomohol. Odborníci, ktorí pracujú v oblasti počítačovej bezpečnosti, teda naši, e, poznali kolegov zo zahraničia a tí nám potom pomohli nejak e, e, riešiť situáciu v roku 2007 a dopadlo to dobre. A vlastne odtedy sme sa začali lepšie pripravať vnútorne, vnútroštátne a snažili sme sa potom mobilizovať aj počas tých troch konkrétnych útokov, kedy, teda troch týždňov, kedy boli tie útoky, sme sa snažili e, koordinovať medzinárodnú pomoc. Dôležité, aby e, fungovali v každej krajine aj dobré ochranné systémy na báze spolupráce súkromného a verejného sektora. To je kľúčová vec. Ďalej, aspekty krízového manažmentu. To tiež musí existovať a poučili sme sa aj v tom zmysle, že medzinárodná koordinácia, medzinárodná spolupráca to je kľúčová otázka. Tak by sa náhodou niečo podobného malo stať ešte niekedy v budúcnosti. Od roku 2007 sme zaznamenali široký značný vývoj z hľadiska zvyšovania bezpečnosti počítačových sietí vo svete. Existuje tu mnoho rôznych iniciatív. Ak dovolíte, Rada by som vám uviedla, aká je tá naša e, širšia perspektíva vo vzťahu k tým e, dianiu, ale respektíve vo vzťahu k dianiu na úrovni medzinárodných inštitúcií, aby sme mali taký celkový obraz lepší. Zaznamenali sme od roku 2007 nové aktivity, e, ktoré sú zamerané na boj proti počítačovej kriminalite a dôležité je vytvoriť aj nejaké pravidlá. Hej. Ja možno teda začnem e u, respektíve vy viete mnoho o tomto, takže začnem a zdárať, čo je na úrovni OSN. Tam sme intenzívne v rámci OSN hovorili, v rámci výboru pre odzbrojenie o tejto téme. Venovali sme sa téme počítačovej bezpečnosti, a využívaniu škodlivých, teda umyselne škodiacich nástrojov. A existuje aj správa z roku 2010, vypracovali ju experti OSN a tá poukazuje na, aj na aspekty medzinárodného práva. A teraz môžeme povedať, že medzinárodné právo, tak ako sme ho poznali, a teda právo, ktoré sa týka použitia sily na medzinárodnej úrovni voči inej krajine a to sa týka aj počítačovej kriminality a vôbec eh, počítačových sietí. Čiže ak dôjde k nejakému takémuto útoku, tak, tak to povieme. Takéto útoky ale nemajú byť zamerané proti civilnému obyvateľstvu alebo civilnej infraštruktúre. A to sa týka aj počítačových sietí. Pretože toto má potom sekundárny až terciárny účinok E, pokiaľ ide o využívanie takéhoto kybernetického priestoru. Autoritárske krajiny by chceli práve vlastne podpísať zmluvu e, pre daný, e, pre daný sektor, ale momentálne technika nie je na tej úrovni, že by nám to dovolovala. Zatiaľ teraz sme na tej ceste, že vidíme, že v takýchto štátoch e, autoritárske režimy sa snažia mať svojich obyvateľov pod kontrolou, aj pokiaľ ide o počítačové siete. A iná je situácia teda v USA a v ďalších rozvinutých západných krajinách, vrátane EÚ. Ďalší dôležitý záver zo správy OSN je v tom, že sa, sebeobrana krajín sa týka aj kybernetického priestoru. To je v rámci charty OSN samozrejme jeden z princípov. Teraz by som sa venovala otázkam politiky. Jednak je to ochrana eh, vojenskej infraštruktúry v rámci krajín NATO, ale aj nevojenskej infraštruktúry. To sa týka teda civilnej infraštruktúry. Preto NATO sa zameriavalo viac na reagovanie, ak sa niečo stane, tak potom na to by e, v rámci kolektívnej ochrany a obrany reagovalo. Ale na to neprejudikuje, či kybernetické útoky by boli ekvivalentné nejakému inému útoku s inými formami zbraní. Ale Hm, ešte nevieme, kedy môže teda dôjsť takémuto politickému rozhodnutiu, že vlastne pokiaľ dôjde aj ku počítačovému útoku, tak by reagovalo na to v rámci tzv. spoločnej kolektívnej reakcie. A o tomto sa vlastne hovorilo v júni a tento princíp bol schválený. Ďalšie, ďalší aspekt je OBSE. To je tiež organizácia, ktorá dokáže poskytnúť medzinárodnému spoločenstvu prístup taký, eh, ktorý nazývame soft law, prostredníctvom zákonov a prostredníctvom budovania dôvery aj v oblasti kybernetických, eh, kybernetického priestoru, teda počítačových sietí, aby sme vedeli, eh, či daná krajina, povedzme niektorá, má zlé, zlé úmysly alebo nie. A by bolo dobré vytvoriť nejaký systém, ktorý vlastne pre takéto účely začala budovať aj OBSE. Takže pokiaľ ide o najdôležitejší nástroj pre túto oblasť, treba harmonizovať právne systémy členských krajín a tam do toho zapadajú všetky dôležité princípy boja proti počítačovej kriminalite. V podstate už nepotrebujeme žiadne ďalšie medzinárodné dohody, pokiaľ by krajiny prijali princípy, ktoré platia v tomto dohovore, tak by už mm, v rámci EÚ boli dosť ďaleko. Okrem toho je tu OECD, to je organizácia, ktorá sa viac zameriava na ekonomické aspekty aj na infraštruktúru v oblasti ekonomiky a tiež odtiaľ vzýšlo veľmi do, mnoho zaujímavých a dobrých podnetov, ako si chrániť počítačové systémy. Celkovo máme tu viacero medzinárodných iniciatív a v rámci tohoto EÚ sa zdá ako najvhodnejšia organizácia, pokiaľ ide o možnosť riešiť E, tieto otázky počítačovej bezpečnosti a bezpečnosti sieti, že by sme to riešili celé v rámci EÚ. Máme na to prostriedky a aj patričnú iniciatívu. Takže spolupráca justičných orgánov, policajných orgánov, Okrem toho je tu aj vnútorný trh a je, s tým súvisí aj existujúca legislatíva. Žiadna iná organizácia vo svete nemá takýto mandát pre riešenie otázok počítačových sietí a ich bezpečnosti. Takže asi si ešte vypočujeme aj viac dnes, pokiaľ ide o tieto európske iniciatívy a od roku 2009 vlastne aj na generálnom riaditeľstve pre informatizáciu e, sa začali venovať e, tomuto kolegovia a dôležitý záver je zdieľanie informácií a okrem toho e, bol navrhnutý veľmi kvalitný návrh zákona, a o tom sa už dneska aj hovorilo, a okrem toho Európska únia prišla s mnohými iniciatívami. Čo nám ale chýba v rámci EÚ, je komplexný obraz toho, čo sa už urobilo v oblasti počítačovej bezpečnosti a samozrejme aj sú, sú zameraním na všetky iniciatívy, ktoré už prebehli. Takže pokiaľ je o návrh legislatívy, je to veľmi významný krok vpred, ktorý by harmonizoval prístup všetkých členských krajín. To je veľmi dôležité, pretože to by vlastne odrádzalo tie zločinecké organizácie. Niektoré z týchto organizácií sú veľa bohatšie a mocnejšie, než sú policajné orgány v niektorých členských štátoch. A preto treba urobiť mnoho, veľký kus práce vnútroštátne aj na úrovni EÚ. Čiže nejde len o využitie vnútroštátnych kapacít a spôsobilostí, ale treba aj na medzinárodnej, celoeurópskej úrovni pôsobiť proti týmto zločineckým aktivitám. Takže keď hovoríme o možnosti vytvorenia verifikačného systému, áno, je to dobrá myšlienka, ale treba to implementovať až priamo dole na úroveň členských štátov. To je veľmi dôležité pokiaľ ide o partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom, pán Doratinsky to spomínal, to je tiež veľmi dôležité, aby existovalo takéto partnerstvo, predovšetkým na európskej úrovni. Spojené štáty urobili už niečo podobné a my by sme to mohli urobiť aj tu v Európe, teda aj my by sme to tu mohli urobiť, pretože vlastne takéto útoky počítačové, na počítačové siete proste eh, prebiehajú každý deň. A možno Američania majú asi najlepšie informácie o tom, že kto e, sú tí útočníci, ktorí takto každý deň útočí. útočia. Teda súkromný sektor má veľa poznatkov v tejto oblasti. Zdieľanie informácií medzi členskými štátmi, to je ďalší významný faktor. Ide o to, aby tento mechanizmus kvalitne fungoval a potom bude Európska únia bezpečnejšia. Už som spomínala aj rôzne cvičenia v rámci EÚ, ktoré sa zameriavajú na boj proti počítačovej kriminalite. CIIP je to legislatíva na úrovni EÚ. Neviem, do akej miery sa nám podarilo, povedzme, zapracovať niektoré tieto progresívne prvky, ale o tom teraz nebudeme hovoriť. Európska únia by mohla pomôcť tým krajinám, ktoré si nemôžu dovoliť sami vybudovať nejaké efektívne e, systémy pre boj proti počítačovej kriminalite na sieťach. A nakoniec všetci pláva, sme na jednej lodi a internet nepozná hranice. A väčšina tých hrozieb prichádza zvonka, z iných krajín, mimo európskych, teda mimo EÚ. A preto musíme mať na pamäti, čo s tými krajinami, ktoré nie sú až tak rozvinuté, čiže v podstate mali by sme ich podporovať v ich rozvoji, aby nemali pocit, že mm, je dobré, keď útočia na EÚ. Hej. Samozrejme, existuje tu mnoho ďalších dobrých vecí, ktoré by dokázala Európska únia aj pri zvyšovaní svojich spôsobilostí pre ochranu inštitúcií proti alebo pred počítačovými útokmi. Celkovo sa uberáme dobrým smerom a v mene estonskej vlády rada môžem povedať aj to, že počítačová bezpečnosť sa stáva veľmi významnou témou aj v Bruseli. Ďakujem. Well, thank you. Uh, thank you. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem za túto vše zahrňajúcu prezentáciu o tom, čo robia všetky medzinárodné organizácie. Myslím si, že my v EU musíme všetko toto mať na zreteli. Aj my sme súčasťou tejto komunity. Ďalším lečníkom v tomto paneli bude pán Michal Zalevský, ktorý sa s nami podelí o a vy ste sa presunuli sem, prepačte, hovorí predsedajúca, ktorý sa s nami podelí o skúsenosti Polska a polských orgánov. Dobrý deň, dámy a páni. Predstavujem tú podpornú jednotku pre boj proti kybernetickej trestnej činnosti v rámci Policajného zboru Polskej republiky. Ukážem vám, ako to vyzerá v Poľsku a aké máme skúsenosti s bojom proti počítačovej kriminalite. Prvá štruktúra, ktorá bola vytvorená na národnej úrovni, bola vytvorená v roku 1996 a dynamický rast ohrození a sociálne očakávania, respektíve očakávania spoločnosti spôsobili, že sa jednotlivé oddelenia a jednotky začali vytvárať aj v iných službách v rámci policie. Pred rokom 1. júna 2010 bola vytvorená aj naša jednotka, náš útvar. Náš útvar sídli v kriminálnom úrade pre vyšetrovanie polskej policie. Je súčasťou štruktúry a máme 26 ľudí, ktorí pracujú na kybernetickej trestnej činnosti boja proti nej. To je hlavná úloha nášho útvaru identifikovať a monitorovať oblasti, ktoré sú ohrozené kybernetickou trestnou činnosťou. Ďalej to je spolupráca s administrátormi a vlastníkmi počítačových sietí, telekomunikačnými operátormi a poskytovateľmi e, komerčných služieb. Sme zodpovední za identifikovanie agentúr, ktoré majú na starosti presadzovanie výkonu práva, keď ide o zločiny páchané pomocou nových technológií a takisto sa pokúšame nájsť nové nástroje, ktorými by sme mohli bojovať proti kybernetickej trestnej činnosti a ktorými by sme mohli zlepšiť spoluprácu s poskytovateľmi internetu, administrátormi alebo inými orgánmi činnými v trestnom konaní. Toto je právna báza, s ktorou pracujeme. Máme zákony o telekomunikáciách, o elektronických službách, máme trestný zákon a trestný poriadok. A tieto právne normy nám poskytujú nástroje, instrumentárium, ktorým bojujeme proti počítačovej trestnej činnosti v Poľsku. Na úrovni EÚ existujú smernice, ktoré sú implementované v týchto spomínaných našich zákonoch. Prepačte, moja prezentácia mi celkom dobre nejde. Na počítači. Toto sú očakávania, ktoré, ktoré by mali splňať tieto trestné trestnoprávne normy, pretože vieme, že čoraz viac sa presúva aktivít na počítače a preto si myslíme, že všetky možnosti prevencie by sa mali uplatniť tak, aby sa umožnil efektívny výkon práva. Technológie mm, sa rozvíjajú a preto potrebujeme presné definície súvisiace s počítačovou trestnou činnosťou a trestné sadzby, sankcie a pokuty, ktoré s ňou súvisia. Chcel by som sa s vami podeliť o najväčšie prípady, ktoré sme riešili od minulého roka doteraz. Bol to, bol to obvinenie z, zo zneužitia serverov, ktoré boli na Technickej univerzite v Gliviciach. Zariadenia, ktoré boli umiestnené na univerzitnej pôde, boli využívané ako backup pre servery Máme tam vyše 150 mm, jednotiek priestoru, ktorý, ktorý bol na týchto diskoch uložený a ktorý súvisel s európskou eh, právnou úpravou a boli upovedomené inštitúcie, ktorých sa trestná činnosť týkala, napríklad Úrad pre eh, pašovanie ľudských orgánov. Eh, identifikovali sme viac ako 120 užívateľov, ktorí sa pokúšali predávať na internete ľudské orgány prostredníctvom týchto e, technológií a všetky tieto informácie boli zozbierané a zaslané na Centrálny úrad pre vyšetrovanie. Máme zvláštny tím, ktorý spolupracuje s inými oddeleniami a útvarmi e, policajného zboru a vďaka aktivitám tohto zvláštneho týmu zvláštneho poslania sme našli na internete e, návody na výrobu výbušnín, ktoré sa rozosielali a opäť sme tieto zozbierané informácie odoslali ústrednému orgánu pre vyšetrovanie, na základe ktorého sa obvinilo vyše 20 internetových používateľov za tento trestný čin šírenia informácií o výrobe výbušnín. Od roku 2006 sme sa zúčastnili viacerých medzinárodných operácií súvisiacich s bojom proti detskej pornografii. Výsledkom našich aktivít bolo to, že bolo identifikovaných 1400 užívateľov, ktorí na internete šírili detskú pornografiu, súbory s takouto pornografiou. A takmer 400 týchto používateľov bolo aj obvinených bolo proti ním vznesené obvinenie. Pre nás je veľmi dôležité z hľadiska presadzovania výkonu práva, aby sa venovala pozornosť smernici, ku ktorej prispel aj Európsky parlament. A na základe nej sme identifikovali všetkých týchto užívateľov a lokalizovali ich, takže aj táto európska právna úprava pomáha pri presudzovanie výkovú práva. Ďakujem vám za pozornosť. Týmto končím moju prezentáciu. Ďakujem vám, pán Zalevský, že ste sa s nami podelili o poľské skúsenosti. A teraz, dámy a páni, na návrh pani Holmajerovej, našej predsedničky, by sme mohli sa venovať otázkam a odpovediam, poznámkam. Ak by ste teda súhlasili, tak navrhujem, ak máte otázku alebo chcete sa vyjadriť, predstavte sa a povedzte, komu by ste radi vašu otázku e, položili alebo koho prezentáciu komentujete, nech sa páči. Áno? Áno, som Bronze z Británie. Andrew Bronze. Chcel by som sa prihovoriť všetkým tomto paneli. Vieme, aké dôležité je bojovať proti počítačovej kriminalite, ale ako keby existujú výnimky. Minulý týždeň sme sa e, nepokúšali e, sa brániť, sme boli trošku opatrní a preto si myslím, že by mali existovať kategórie tejto trestnej činnosti. Možno by ste mi mohli povedať, či súhlasíte s týmto mojim návrhom. Hospodárska kriminalita, kde sa páchajú podvody alebo sa predávajú majetky, ktoré nie sú v vlastníctve tých ľudí, ktorých predávajú. Ďalej máme intelektuálnych vandalov a potom máme politických zločincov a potom máme detskú pornografiu alebo pašovanie ľudí. A piatá kategória sú e, teroristi. Čo sa týka poslednej kategórie, iste každý, posledných dvoch kategórií si každý uzná, že to sú legitimné ciele a možno aj e, špioni, ktorí sa snažia e, preniknúť z novinárov alebo komerčných firmy. Lenže je tu aj siedma kategória, ktorá je kontroverzná a tou je režim webových stránok, s ktorými nesúhlasím, napríklad Severná Korea, Venezuela a tak ďalej. Toto nie sú veľmi priateľské režimy, nesúhlasíme s nimi, ale oni majú web stránky. A keď majú web stránky, sú to tiež legitimné ciele pre boja, boj proti e, počítačovému zločinu? Pretože keď navštívim túto stránku, e, som už e, nejakým spôsobom detegovaný a zakaže sa mi niečo. Ďakujeme vám, pán Brons. To bol široký diapazon otázok. Neviem, kto sa ujme slova z nášho panelu. Hm, možno pán Boratinsky. Moja odpoveď možno nebude uspokojivá. Myslím si, že, čo, že ste prezentovali zaujímavú typológiu v oblasti počítačovej kriminality, ale všeobecne povedané existujú dva typy počítačovej kriminality. Trestné činy, priestupky, ktoré sa konajú svojou povahou v kybernetickom priestore a to sú práve také priestupky, ktoré sa týkajú napríklad útokov na informačné systémy. A potom je širšia kategória a vy ste podrobnejšie ju rozčlenili, mnohé z týchto priestupkov. To sú trestné činy, ktoré sú len uľahčované alebo umožňované internetovou sieťou, počítačmi a podobne. A napríklad podvod je starý zločin, starý trestný čin, takisto ako ľudstvo, ale internet mu poskytol nové možnosti rozvoja. Pri páchaní podvodov sa dalo ísť ďalej. To isté platí pre krádež identity. To ako trestný čin existovalo dlho pred vynálezom internetu, ale in- internet tomu dodal novú dimenziu. V každom prípade poskytovatelia, alebo aby som poskytol také jednoduché usmernenie. Existuje dohovor Rady Európy v boji, pre boj proti počítačovej kriminalite, ktorý tiež vyčlenuje isté špecifické trestné činy, napríklad e, ten, ktorý súvisí s detskou pornografiou. Detská pornografia tiež existovala pred internetom, ale internet ju istým spôsobom e, posilňuje a rozmnožuje. Myslím si, že by sme s dostatočnou presnosťou sa mali snažiť kategorizovať trestné činy, prečiny, priestupky v rámci počítačovej kriminality. Vy ste už indikovali niektoré veci, ktorým by sa bolo treba venovať a niektoré z nich sú na hranici toho, čo trestná činnosť je a čo nie je. Ďalej je tu kategória, ktorá je často používaná a relevantná voči internetu aj pre komisiu. A je to rozdiel medzi obsahom eh, na internete, ktorý je nelegálny a obsahom, ktorý je len škodlivý, ale nie je nelegálny. Proti tomu v poslednom e, čase Európska inštitúcie zasiahli. Do prvej kategórie patrí detská porno, pornografia a do druhej kategórie tiež patria veci, ktoré sú škodlivé napríklad pre deti a mládež, ale nedajú sa celkom určite považovať za trestný čin. Ďakujem pekne za tieto odpovede. A niekto z panelu by chcel vstúpiť? Dobre, tak ja myslím, že veľmi z širokého hľadiska my odpovedáme na otázky. To, čo je nelegálne offline, to je nelegálne aj online. To je samozrejme, že nie je možné robiť medzi tým rozdiely. A v podstate je tu britský zákon o zneužívaní, ktorý je, či to isté platí, či v inom svete ako v, internom, internetovom svete. A Takže to vlastne jedine, čo ozaj robíme, ten rozdiel medzi tým, že či, čo je škodlivé, čo je um, nelegálne. Ďakujem pekne. Teraz pani uh, Klár. Ja by som možno, že ešte uviedla jednu ďalšiu kategóriu, pretože niektorí z tých um, zločincov, internetových zločincov sú mimoriadne dobre zorganizovaní a mimoriadne dobre sú vybavení na rôzne veľmi ťažké technické úlohy. Uh, a keď títo internetoví zločinci budú najatí teroristami, keď si ich najmú teroristi, tak to bude naozaj veľk, predstavovať veľkú hrozbu. Teraz ja by som chcela odovzdať slovo pani Holmajerovej za otázku. Nepočuť rečničku, mne má zapnutý mikrofón. Mám jednu ešte otázku, ktorá sa týka um, načasovania tejto smernice. Od smernica sa teda venuje prakticky otázkam, e, ktoré sa každodenne menia, vyvíjajú, čiže skladie veľmi veľkú výzvu pre takúto smernicu takisto, čiže tá smernica je preto aj tak neutrálne e, formulovaná, aby teda e, mohla vlastne byť stále kvázi byť aktuálna, pretože nie je možné ju neustále aktualizovať alebo obnohovať. A pýtam sa teda, že či existuje niečo medzi konkrétnymi členskými štátmi, radou, komisiou, aby vznikol určite taký permanentný mechanizmus, ktorý sa bude venovať práve týmto všetkým e, novovznikajúcim dennodenným výzvam pretože je treba, e, aby sme zostali e, v aktuálnom čase, tak musíme neustále proste na tom pracovať. Well, thank you for this. Uh, Predsednička, ďakujem za túto dôležitú otázku, ktorá je skutočne zo života. Tak e, je niektorý panelista ochotný na to reagovať. Nech sa páči, zastupca polského predsedníctva. Ja sa môžem pokúsiť, čo sa týka smernice. Ja som už zdôraznil, že jedno z, mm, z toho, čo sme teda skúmali počas mm, našich diskusí na rade, že sme sa snažili to urobiť, ten legislatívu, tak, aby bola neutrálna, či technologicky neutrálna práve preto. A snažili sme sa využívať rôzne široké definície a používať taký jazyk, ktorý nebude ten, ktorý využívajú experti, ale práve použiť právny jazyk, ktorý bude dostatočne presný na to, aby dokázal identifikovať určitý konkrétny čin, neurčitý konkrétny akt, ktorý bude spadať do tej či onej kategórie, ale zároveň aby to bolo dostatočne široké na to, aby sa, dalo, aby sa to dalo, aby to mohlo obsiahnuť aj akékoľvek rôzne nové druhy činov, nové druhy zločinov, nové e, útoky e, a ktoré budú teda spadať už mimo tých existujúcich kategórií. Takže myslím si, že to je jediné, akým spôsobom môžete mať nástroj, ktorý nebude treba aktualizovať každý rok alebo každé tri mesiace. A ak by sa nám podarilo mať nejaké technologicky neutrálne riešenie, to by bolo, myslím si, že veľmi dobré a potom nebudeme musieť e, to veľmi často aktualizovať. Nech sa páči teraz pán Boratinsky. Boratinsky. Nemôžem doplniť to, čo bolo povedané. Myslím si, že mali sme tu teraz naozaj veľký úspech, že sa nám podarilo dosiahnuť tú budapešský dohovor, ktorý bol prijatý už pred desiatimi rokmi a prakticky sa mu darí e, ešte stále prežiť a byť zmysluplným práve, pretože využíval takýto jazyk, ktorý bol technicky neutrálny. Chcel by som tiež obrátiť vašu pozornosť napríklad e, tomu, čo sme mali aj v prípade Budapešského dohovoru. My sme formulovali článok 7, ktorý sa dá tiež prečítať prakticky ako um, re reakciu. Avšak nie je iba náhoda, že nie je tam žiadna referencia o o botnetoch, e, e, o tých botnetoch, ktoré sú momentálne posudzované za jedné z najväčších rozieb proti informačným systémom, ktoré e, využívajú tam, ale legislatíva využíva taký jazyk ako nástroj a zariadenie a podobne. Um, podobné údaje počítačové hesla a podobne, sa použije termín a podobne, pretože nikto nevie, čo presne bude v bližšej, blízkej budúcnosti. Nemôžeme samozrejme vylúčiť, že niektoré veci vypadnú z týchto širokých definícií, ale doteraz sa nám, myslím si, že toto bolo celkom úspešné, tak ako to je. A pravdepodobne budem pokračovať tejto e, tradícii byť technologicky neutrálnymi, ale myslím si, že musíme byť veľmi opatrení, a obozretní a myslím to, čo ste povedali, je naozaj veľmi platné. Ďakujem teraz, pán Eller, nech sa páči, máte slovo. Ja mám otázku, čím sa vraciam späť k o téme, na akej úrovni by sme mali riešiť aký problém. Keď sa na to pozriete z pohľadu vonkajšieho, tak ako to robia vždy Američania, Musíme si uvedomiť, že existuje napríklad aj legislatíva v americkom kongrese, už prešlo to dolnou snemovňou a predpokladá sa, že to prejde aj cez Senát. A chceli by teda začať rokovať o medzinárodných normách, o internetovej bezpečnosti, existuje množstvo otvorených otázok, ako by to malo vyzerať a tak ďalej, ale prebieha určitá určitá určitá aktivita medzi parlamentom a americkým kongresom, a európskym parlamentom. Takže my, keď nás konfrontovali Američania k bezpečnosti, zrazu museli sme veľmi rýchlo reagovať z hľadiska toho, aká je tuto kontejner bezpečnosť potravinová bezpečnosť. My pravda, že vieme, že členské štáty sú v kontakte kontakte s Američanmi, kontakt, že rôzne inštitúcie sú v kontakte s Američanmi, ale viem, že napríklad kontajnerová bezpečnosť ukazuje, že e- potvrdila, že je potrebné k tomuto zaujať európsky prístup. E, čo je váš osobný názor? Je možné, alebo predpokladá sa, že by sa niečo mohlo vyvíjať v tomto smere? pretože v návrhu sa hovorí, že by sa tu mohlo niečo diať už v priebehu roku alebo do roka, tak um, je to otázka, že kto sa teda za EU tomuto venuje. Predsedajúca, no už e, by, začali by sme odpovediami pána Boratinského z komisie a potom si vypočujeme ďalších. Ja vám pravdepodobne nebudem môcť poskytnúť e, úplne plnú odpoveď k podstate, pretože toto riešia kolegovia z DG pre informačnú spoločnosť, ale myslím si, že z hľadiska procesu, myslím si, že sme urobili určitý krok vpred, ktorý by nám mal pomôcť byť viac pripravenými. Ja som už teda spomínal pracovnú skupinu EU, e USA o, pre internetovú bezpečnosť, čo je vlastne už prvý krok, ktorý ukazuje, že nie je to len nejaká taká e, ad hoc bilaterálna aktivita alebo nejaký ad hoc meeting, ad hoc meeting venovaný e, tejto téme, ale je tu jednoznačný zámer aj vo vzťahu k budúcemu samitu EU-USA venovať sa tejto téme ale ale na takúto konkrétnu otázku ja vám nemôžem dať odpoveď, pretože to spadá pod, e, pod e, DG informačná spoločnosť. E, myslím si, že bolo tu spomenuté našou estonskou kolegyňou, že z hľadiska internetovej koordinácie tiež sme uskutočnili určitý pokrok. Pred pár mesiacmi sme spustili pravidelný medzi takú skupinu medzi jednotlivými službami komisie, ktoré riešia otázku počítačovej kriminality s tým, aby sme boli aspoň minimálne navzájom dobre informovali, že čo kto robí v tejto oblasti a zabezpečili si určitú slušnú koordináciu. Takže toto je úloha, ktorú sme vedeli, že je potrebné ju splniť a to by nám malo pomôcť reagovať rovnakým spôsobom alebo jednotným spôsobom predsedajúca. Ďakujem. Ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť? Ehm, pani Klár? Týdma Klár? Nož, ja myslím, čo sa týka tejto legislatívy, americkej legislatívy kongresu, na to EÚ e ťažko reagovala, ale EÚ zároveň má oveľa viac e, E, bez, viac legislatívy už zavedené než, než Američania ako napríklad zákony na ochranu súkromia. To Európska únia má silnejšie ako Amerika. A niekedy Američania nechápu, že my nie sme federálny štát. A ja som mala diskusie s mnohými Američanmi a že my skutočne jeden bielý dom, to je im ťažko vysvetliť, že alebo nemáme jedno hlavné mesto Myslím si, že v budúcnosti budeme asi svedkami um, viac a viac eh, vidieť požiadaviek na toto, pretože to je jednoducho vec, ktorá tu je a EÚ bude musieť budovať kapacitu, eh, aby mohla reagovať ako jeden jednotný článok. Takže vo všetkých eh, tých oblastiach počítačových vojen, počítačovej kriminality. Um, áno, vlastne to je takisto jedným z dôvodov, prečo sme sa tu dnes zišli. Existuje aj nejaká britská odpoveď, alebo EU, EU e, Brit, Veľká Británia? Existuje niečo také? E, prepačte, ja o tejto legislatíve hovoriť nemôžem Myslím si, že mali by sme tu spracovať spoločne a spolupráca s Američanmi je samozrejme extrémne dôležitá a myslím si, že so každým iným, kto chce bojovať proti počítačovej kriminalite, je spolupráca potrebná. Takže prvne, než ukončíme tento, tento panel, dám ešte možnosť jednej otázke. Tam vzadu som videla ruku, môžete sa predstaviť a položiť otázku. Ja som novinárka z EU Observera. Mám otázku na pána Boratinského z hľadiska rozsahu pôsobnosti smernice. V oblasti bezpečnostných noriem ja mám konkrétny príklad, napríklad e, certifikácia orgánov, certifikačného orgánu v Británii, ktorá bola e, hacknutá hackermi a vydávali prakticky sfalšované certifikáty, ktoré e, vyzerali to boli stránky, ktoré vyzerali úplne v poriadku, ako Google alebo Gmail a podobne, a boli to vyslovene špionážne stránky. Takže ten certifikovaný orgán jednoducho musel byť e, holandskou vládou zavretý, preto, ale to bol dozradný trapas. Tak som sa len chcela spýtať, že či takáto smernica by mohla takémuto niečomu vôbec zabrániť. Nuž, obávam sa, že ja nemám všetky detaily od toho prípadu, že si popísli opísali, ale chcel by som povedať, že smernica nerieši technické normy alebo certifikácie. Mohla by um, sa odvolávať na ten prípad ale ja pravdepodobne budem musieť sa pozrieť na tie detaily, na tú, pre tú, pre tú zločineckú stranu a chápem, ale nie pre samotnú túto ako normu predsedajúca. Ďakujem pekne za toto objasnenie. Teraz nastal čas, aby sme uzavreli túto prvú časť panelu, či prvú časť vypočutia. My nekončíme, budeme pokračovať druhou s e, druhým panelom. Ďakujem všetkým vystupujúcim. Teraz vrátim slovo späť Monike Holmajer. Prvej. Pokúsim sa nájsť druhého účastníka panelu. Nemusíte si dávať sako, to je v pohode, hovorí pani predsednička. A môžete si prísť, prosím, aj z tej druhej strany dopredu. darf schon kurz einleiten. Takže mohla by som teraz trošku túto druhú, tento druhý panel uviesť, um, pretože tento druhý panel prakticky vyzve tých eh, prvých panelistov, pretože tento druhý panel by mal poukázať na to, aký obrovský tento problém je. Máme tu Iliasa Kancosa, ktorý je zástupca firmy Symantec, eh, ktorý už tej obede mi vysvetlil, že, e, čo všetko na nás e, môže ešte spadnúť z internetového sveta. Potom tu máme Valdemara Grudziena, ktorý je zastupca Nemeckej bankového združenia a samozrejme, že to tu, som, tu ide o to, aby sme rozpečili ochranu peňazí a teraz e, ten tretí je č, e, pozvali sme člena Chaos Computer Club z Nemecka. Takže sa veľmi teším, že ste prišli a veľmi sa teším na, tento, na toto kolo a hneď by som vás požiadala, aby ste začali so svojou e, prednáškou či vystúpením. Dobré odpoludne, dámy a páni. Chcel by som v prvom rade poďakovať organizátorom za to, že vôbec sa rozhodli zorganizovať toto vypočutie na túto nesmierne dôležitú tému a je pre mňa veľkou cťou, že môžem k vám dnes prehovoriť. Téma pre nás je dnes veľmi zaujímavá. Čiže aká je úloha súkromného sektoru a čo sa dá urobiť v boji proti počítačovej kriminalite. Ja sa pokúsim pristúpiť e, tejto téme z hľadiska firmy Symantec, ktorá zabezpečuje ochranu počítačov pre súkromné účely, aj pre inštitúcie, aj pre vlády, aj pre súkromný sektor. Dôležité je, že keď hovoríme o kybernetickej hrozbe a hovoríme aj o vývoji trestnej činnosti v tejto oblasti, to súvisí s vývojom technológií, samozrejme. A čo máme očakávať, keď vlastne sledujeme celú diskusiu o tom, kadiaľ sa uberá, kam sa uberá vývoj techniky a technológií. Čiže vlastne toto musíme sledovať. Historicky povedané, naša technológia, spôsob, ako sme organizovali informačné technológie, to sa zameriavalo hlavne na hardware, na data, datové centrá. Niekde na nejakom konkrétnom mieste to bolo uložené a to bolo dobre kontrolované. Teraz čoraz viac sa vzdialujeme od tohoto prístupu a teraz e, to, čo je hodnotné, nie je ten hardware a infraštruktúra, ale informácie, to je to hlavné, čo treba chrániť. To je vlastne tá životná miazga celých tohoto systému. Čiže virtualizácia, mobilita, toto všetko sa stáva čoraz viac dôležité. Musíme si taktiež byť vedomí niektorých základných faktov, ktoré sa týkajú počítačovej kriminality. A to, čo chcem dnes e, predniesť, sa týka aj správy, ktorú sme nedávno vydali, a týka sa to celého radu počítačových útokov. A vychádzalo, týkalo sa to, povedzme, aj toho výskumu, ktorý sme vykonali vo viacerých krajinách vo svete. Úplne sme úžasnutí, že tie peniaze, ktoré boli vlastne ukradnuté, alebo kde vlastne celkovo proste tie peniaze, ktoré e, sa stali vlastne tým, e, k čomu sa dopracovali zločinci cestou týchto e, počítačových zločinov, predstavuje 114 miliárd dolárov. Čiže je to viac než drogy na trhu. Takže počítačová kriminalita sa v podstate dostáva na úroveň finančného hľadiska na stonásobne vyššiu úroveň, než je treba UNICEF keď to porovnáme takto. Čiže naozaj ten trend, ktorý tu sledujeme, vzbudzuje obavy. A počítačovú kriminalitu sa najprv hľadelo ako na hrozbu pre datové centra a súkromné počítače, ale teraz vlastne už to útočí aj na mobilné zariadenia a tie inteligentné tzv. počítačové systémy. a viac než miliónov, milión eh, ľudí každý deň sa stáva obeťami nejakých podvodov, čiže v podstate každý, každú sekundu 14 ľudí podvedú. Takže, hovoril som teraz troška o vývojoch. Teda mobilita, cloud computing, potom explózia informácií, ktoré sa generujú. A teraz v Lani sme vygenerovali 380 miliard DVDčiek. A tieto všetky údaje sú tam k dispozícii. Si predstavte, že táto miestnosť by bola úplne napchatá DVDčkami a ešte stále by sme tam nemali všetky dispozícii tie údaje, ktoré už bežia na sieti. Takže sa generuje obrovské množstvo informácií, čiže cloud computing, mobilita a okrem toho rastie aj počet počítačových útokov na sieti. A preto musíme práve poukázať na tzv. presne zacielené útoky, targeted attacks po anglicky, tie sa snažia poškodiť infraštruktúru tým, že sa konkrétne e, vytvárajú na účel, aby umožnili útočníkovi vlastne poškodiť infraštruktúru, ukradnúť potrebné informácie a utiec bez toho, ak by bolo možné zistiť útočníka. Antrak, Stacknet a podobne. To sú také mená, ktoré sa tu objavili v roku 2010. Čiže sociálne siete, to je tiež veľmi nebezpečná oblasť, teda, kde sa takéto útoky môžu realizovať. Pretože na sociálnych sieťach je naozaj mnoho ľudí, ako Facebook trebárs. Hej? Keby môžeme povedať, že toto je výborný spôsob e, šírenia takýchto počítačových útokov. Títo útočníci sa snačia chcú vlastne zautočiť aj na tie systémy, kde sa im predtým nepodarilo preniknúť a vlastne vonku existujú nástroje, ktoré, ktorým sa môžete dostať cez internet. Kúpite si spôsob, ako zautočiť a potom môžete útočiť. Ak sa pozrieme na tých 10 top krajín, kde e, vlastne tieto útoky sa hlavne vyskytujú, alebo odkiaľ prichádzajú, najprv začneme Čínou. Pre mňa samozrejme je zaujímavé aj to, že často sa hovorí o Číne ako hlavnom zdroji počítačových útokov voči ostatnému svetu. Nie je prekvapivé, že krajiny ako Čína, USA sa podielajú značným podielom, jednak aj preto, že tam žije mnoho ľudí a navyše aj tá penetrácia internetu je e, veľmi rozšírená. Aj v rámci EÚ máme Británia, Nemecko, Taliansko, tam to, tá úroveň percentuálna sa približuje čínskej. A keď je o trestnú činnosť tohoto typu mimo EÚ, tak áno, je vysoká, ale máme ju vysokú aj v rámci EÚ. A v tomto štatistike hovoria, že keď sa takéto mm, útoky páchajú a verieme si do úvahy tú krajinu ako takú, odkiaľ to ide, neznamená to, že tí útočníci sú priamo v tej krajine. Ale ide o to, že tie počítače v danej krajine sú ten posledný bod pôvodu útoku, prvnež dôjde k samotnému útoku. Čiže to neukazuje, kde skutočne tí hekery sa fyzicky nachádzajú. Takže vlastne aj takto sa kryjú a chránia pri páchaní útokov. Okrem toho, štatistiky hovoria aj o tom, koľko sa podarilo online vyriešiť a čo to stojí. Isté, že útočníci sa snažia získať aj informácie finančného typu, napríklad e, prístupové informácie súvisiace s kreditnými kartami, bankovými účtami a tak ďalej. A samozrejme tieto sa potom ponúkajú na trhu a ceny sa rôznia. Myslím, že teraz e, zhruba raz do týždňa nastáva nejaký takýto útok. A v priemere môžeme povedať, že celkovo je tu asi 260 tisíc osôb bolo takto e, alebo e, sa stalo obeťami takéhoto nabúrania hackermi. E, bežne e, dochádza k nejakým takýmto útokom v rámci podnikov a tak ďalej. A útočníci predstavujú len jednu štvrtinu celkových takýchto prípadov, e, pokiaľ ide o efektivitu. Iba štvrtina ich, týchto útokov je ozaj veľmi efektívnych. Ale tak sú to veľké objemy v dolároch. pre, keď sa stráti povedzme nejaký jeden údaj takéhoto typu, ktorý sa snažia finančného údaju o osobách e, získať, tak to predstavuje stratu zhruba 100 až 150 eur. A hovorili sme, aké je to číslo vysoké celkovo. A myslím, že môžeme povedať aj to, že čoraz viac vidíme, že aj infraštruktúra vládna e, sa stáva predmetom a terčom útokov niekde vlastne vláda má v rukách e, informácie osobného typu, duševné vlastníctvo. Proste je dôležité, že keď sa niekto chce vlastne vydávať za nejaký vládny orgán, nejaké ministerstvo, tak potom samozrejme, že je tu záujem zo strany zločincov dostať sa k týmto informáciám a preto aj tieto inštitúcie sa stávajú terčami útokov. Kriticky významná infraštruktúra je tiež terčom útoku. Napríklad Stuxnet. A to súviselo s iránským e, jadrovým priemyslom a odtedy sme tomu začali skutočne venovať veľkú pozornosť celkovo. A, a to, čo Stuxnet poukázal, že tam išlo o útok, kde by bol priamo fyzický dopad, možnosť fyzickej sabotáže. A predtým sme neboli svedkami útokov až na takejto úrovni. Čiže nastáva tu zmena aj tým, týmto smerom. Ale to nie je jediná vec. Štatistiky ukazujú, že ten trend sa rozvíja aj ďalej. Čiže čo môže robiť súkromný sektor? Už to bolo povedané podľa nášho názoru sa nedá proste e, zabrániť počítačovej kriminalite len v rámci jednotlivých štátov. Samozrejme, že súkromný sektor sa snaží chrániť, ale je tu potrebná spolupráca a chrániť sa treba spoločne pred týmito predátormi. Súkromný sektor má záujem pre budovanie bezpečnej infraštruktúry a chcem, aj budujeme príslušné technológie. Zároveň však myslím si, že je potrebné uvedomiť si aj to, že bezpečnosť a bezpečnostná technológia to nie je všetko. To nestačí, sú tam aj ľudia. A vlastne, keď aj konáme týmto smerom, tak vlastne tí politici a zákonodácovia, ktorí e, chápu túto situáciu, by mali tiež sa patrične zapojiť. Napríklad dôležité je napríklad aj hodnotenie rizik. Keď si uvedomíme, aké sú tu riziká a, a úroveň bezpečnosti musíme uplatniť, aby sme sa dokázali chrániť pred týmito rizikami. Hej? To musíme vedieť. Takže pokiaľ ide o súčasný návrh, ktorý bol predložený, myslím, že pokiaľ ide o rozsah a možnosti, je to reálne. Ak sa pozriem aj na vec ja sám vlastne som bol z tých, ktorí za e, komisiu vyjednávali aj v rámci Rady Európy o tom dohovore, ktorý už je v platnosti, tak si myslím, že to, čo teraz komisia navrhuje, vlastne pokrýva tie kľúčové aspekty kriminalizácie. Myslím, že môžeme hovoriť o ďalších aspektoch, kde by sa to dalo posilniť a tak ďalej, ale môžem povedať, že súčasný návrh sa uberá správnym smerom je jasné, že nie všetky typy počítačovej kriminality sú pokryté alebo by mohli byť pokryté, pretože sú tu aj nové trendy, napríklad e, krádeže totožnosti. A do istej miery niektoré veci už sú pokryté aj v dohovore Rady Európy. Mnoho ľudí sa sústreďuje aj na krádeže osobných dát, ale sú to aj ďalšie veci, krádeže duševného vlastníctva. Ako povedal ctený poslaven, poslanec e, napríklad cloud computing tiež zohráva významnú úlohu v tomto. A tiež sa teda môžeme opierať o to, čo už stanovuje e, dohovor Rady Európy. Ďakujem za pozornosť a rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne za tento zaujímavý príspevok. A teraz dáme slovo Ďalšiemu rečníkovi je to doktor Valdemar Grucien, zástupca Asociácie nemeckých bank. Hneď, neviem, čo si nakopnem počítač, hovorí rečník, pustím sa do toho. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Holmajer. Ja teda budem hovoriť po nemecky, pretože to je môj materinský jazyk a pracujem 10 rokov v bezpečnosti bankového sektoru činný, takže máme, mali sme množstvo útokov zorganizovaného zločinu na všetky možné úrovne našich na tej počačovej a internetovej infraštruktúry. E, sú to rôzne útoky, ktoré začínajú od spamu až po rôzne e, útoky na bankové kontá. Dnes sme Mm, hovorili sme tu dnes o botnetoch. Botnety sú veľmi dôležité nástroje pre všetky tieto útoky. Takisto nedávno sme mali aj príklad, tu pýtala sa pani novitárka, novinárka na ten jeden konkrétny prípad. Napríklad prípad, e, príklad by som videl Sony. Sony tiež mal systém v e, a a takisto jednoducho zlyhal nejaký systém Linux, um, tiež bola jedna, aj k tomu ešte aj ľudské zlyhanie, Diginota prípad, tam tiež mali server Linuxu, ktorý jednoducho bol ako si odpojený a potom ďalší prípad, to všetko poz, všetci poznajú, to uh, útok hackerov, teda, ktorý je taký politicky relevantné E, siete takisto útočia. Takže Zajímavé je tiež, že niektoré e, útoky sú len na nemecké stránky. Ale väčšinou sú to tiež rôzne ľudské e, faktory, ľudské chyby a podobne. Eh, neviem, či táto, eh, táto smernica takéto veci berie do úvahy a na tomto to ešte musíme pracovať ďalej. Čo sa týka phishingu, to poznáte z počítačových stránok. Už sme tu počuli od, kolegovi, od kolegu, ktorý tuto vľavo je momentálne v zlých mesiacoch 100 až 500 e, tisíc útokov mm, mesačne na nové trojské kone, teda na nemecké banky, ale nefungu, nespôsobilo to žiadne škody, pretože už veľmi dobre funguje naše ochranné e, steny. E, Ďalej. Ďalej Samozrejme, že musíme neustále e, e, na tom pracovať, neustále e, zlepšovať systém identifikovania a podobne, pretože napríklad od roku 1900 90 sme dva, dvojfaktorový identifikácie, potom prišlo k digitálnemu podpisu od roku 96, potom boli in, in, mobilný TAN, potom čip TAN, má podobné nová technológia BestSign, tu používa Nemecká poštová banka, momentálne sa pripravuje už aj Fototan systém. Čo je dôležité v prípade tohto, tejto techniky, mali sme tých, e, techniku čip z čipovej karty, sa využíva stále viac a viac. Potom Musíme takisto zabezpečovať eh, eh, osvetu, zabezpečovať eh, ľudí, neustále upozorňovať prostredníctvom rôznych brožúrek, letákov, aby dávali si pozor a podobne. A chcel by som pripomenúť, že čip na čipovej karte a človek ako mm, zákazník, to je jediné, s čím môžeme pracovať vlastne, alebo čo máme k dispozícii. Um, takisto E, na obrázku tuto máme tan generátor, ktorý hovorí anglický kolega. E, hore vpravo je fototan, to je e, produkt komerč z banky. A ďalej, či by som sa dostala k tým návrhom smernice. My takisto vítame ten, túto návrh smernice Myslím si, že to je už nielen prvý, ale by som povedala druhý, tretí krok na ceste k lepšeniu bezpečnosti, pretože je tu veľmi veľká hrozba pre európskych občanov. A myslím si, že to by ste, to, týmto by sme sa mali e, za, pokúsiť zabrániť. Um, takisto je treba vlastne dôležiť, e, že, všetko, že zabezpečiť trestnosť takéhoto konania jednoducho. Ale musí mať takisto aj možnosť aj štát, aj, pod, aj biznis chrániť sa pred takýmito útokmi a musí byť možnosť potrestať útočníkov. To je, musí byť eh, veľmi, to je veľmi dôležité. Potom sa nejde iba o techniku, eh, a je to dôležité zabezpečiť nie s technologicky, ale predovšetkým právnymi opatreniami, respektíve bezpečnosť predstavuje technické, organizačné, ale aj právne opatrenia. Ehm, ďalej súkromné banky vlastne ehm, zabezpečujú ehm, nízku mieru útokov tým, že zabezpečujú rôzne technické organizačné opatrenia, takisto ale zločinci využívajú rôzne technológie nielen voči bankám, ale voči všetkým možným IT štruktúram a už dávno nielen voči bankám a preto potrebujeme právne opatrenia, také aké je napríklad táto smernica, aby sme mohli brániť e, aj bankových zákazníkov, aj podnikateľský sektor, aj vládne, um, infraštruktúry, vládne štruktúry alebo infraštruktúry IT. Takisto potrebujeme spoluprácu medzi internetových poskytovateľoch, internetovými poskytovateľmi a takisto, aby sa zúčastňovali a spolupracovali v prevencii a presadzovaní trestania kriminálnych e, alebo trest, trestania trestnej činnosti. Mm, takisto je potrebná lepšia a rýchlejšia cezhraničná spolupráca medzi policajnými zložkami. Myslím si, že treba spolupracovať spoločne a potom e, oficiálne spolu postupovať. E, Zatiaľ tie oficiálne alebo tie cesty alebo tie úradné cesty sú dosť e, pomalé. Ďalej je potrebné aby sa vyvíjali jednoduché infraštruktúry alebo tie komponenty na európskej úrovni, čiže medzinárodná spolupráca musí byť takisto pod, e, posilnená. Podľa mňa existuje minimálne 4 štáty e, v Európskej únii, ktoré už spolupracujú s Američanmi, Británia, Holandsko, Francúzsko a Nemecko. E, možno už nastal čas, aby táto e, stratégia internetovej bezpečnosti sa rozvíjala ďalej aj na ďalšie štáty. Čo sa týka konkrétnej tejto smernice, ktorá je zaumeraná aj na tie bondnety, aby sa to rozšírilo aj na napríklad také veci ako je cloud computing a podobne. Takže to asi by bolo všetko z mojej strany. Predsedajúca, ďakujem pekne za tento prehľad. Teraz um, rýchlo premeníme laptopy.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 Takže môžeme sa tešiť, že je s nami Florian Walter, ktorý zase môže poskytnúť nám zase iný pohľad na položené otázky. E, už minimálne sa aspoň pokúsim poskytnúť iný pohľad. Takže e, aká je teda, e, aký je tento cybercrime z perspektívy hackera? Jetzt sind wir ganz am Ende. Super dazwischen war noch was. Ach. So. Very quickly, a few Veľmi rýchlo sa predstavím. Som profesionálny hacker od roku 99. Robím hackera a zároveň konzultujem s firmami, ktoré majú na starosti bezpečnosť počítačov na celom svete. Mám skúsenosti s systémami vo finančnej sfére a vládnej sfére. Poznám ich zo spodu aj znútra, aj z hora, aj zovšadial. Poznám hesla, krekol som tie hesla, rozluštil som všetko, čo tam majú. Viem, o čom hovorím. Some general insights. Všeobecný úvod. S akým problémom máme dočinenia? Máme dočinenia so kybernetickým zločinom. Áno, Počítačová trestná činnosť sa stále zvyšuje. A prečo? Ostatné trestné činnosti sa v podstate znižujú. Rozmýšľali ste o tom, prečo sa to zvyšuje? Je to jednoduché, ľahké, je to menej rizika a viac zábavy ako v bežnom zločineckom reálnom živote. Napríklad z online bankingu sa dostanete do banky, ľahšie ako z ulice do reálnej banky. A v reálnej banke nájdete možno 5000 eur, možno 10 000, keď máte šťastie a zo e, kybernetickej banky za noc dostanete milióny. To je dôvod, prečo kybernetická trestná činnosť je taký obrovský problém a ešte stále sa počet kybernetických zločinov zvyšuje na rozdiel od ostatných typov trestnej činnosti v reálnom svete. Prečo je to také ľahké, jednoduché a prečo je to také atraktívne pre zločincov? Nikto, nikomu na tom nezáleží. Predajcovia majú krásne prezentácie, predávajú e, drahý software, ktorý nie je dobre zabezpečený. Firmy, ktoré prevádzkujú systémy ako DigiNotar, holandský systém, majú digitálne heslá, o ktoré sa jednoducho dostatočne nepostarali. O ich bezpečnosť sa nepostarali, urobili chyby, a tie chyby sú také triviálne, že sa už učia 10 rokov z učebníc. Ja tu mám na počítači také heslo. Napríklad prod admin na production admin je heslo. Nebol to, nebol to Linuxový box, ktorý bol napadnutý. Celý systém bol veľmi mizerne e, dizajnovaný. A to, prosím pekne, bol vybudovaný jedným z najlepších e, firiem v odbore. A toto je presne koreň problému. So what to do? Čo robiť, aby sme sa vysporiadali s koreňom problému? Myslím si, že by ste mali poskytovať a vyžadovať produkčné záruky, výrobné záruky. Ak kúpite auto a nefunguje vám niečo, napríklad bezpečnostný pás, tak je to zaručené, je to veľmi drahé pre výrobcu auta. Nahradiť vám záruku, musia si to auto prevziať naspäť, opraviť bezpečnostný pás, viete? A ak predávate software, ktorý dobre nefunguje a má bezpečnostné problémy v sebe, ktoré tak dobre nefungujú, ako sľubujú, že budú. Čo sa stane? Nič sa nestane. Tento software sa poskytuje bez záruky. Je to prvá veta každej softverovej licencie na svete. Tento systém je bez záruky. A to je presne ten problém, prečo výrobcovia softveru vôbec si môžu dovoliť predávať software bez poskytnutia záruk zaň. Viete? toto by sme mali zmeniť. Presunúť riziko na nich. Pretože finančné rizika by mali niesť výrobcovia softvéru. A ak už sa im siahne do vrecka, tak potom sa postarajú o kvalitu svojich produktov a potom 80 koreňa problému už je vyriešeného a trestná činnosť sa nebude zvyšovať. Ďalšia vec je e, mizerná administratíva pri heslách a administrovaní systému jednoducho predávajú heslá e, tak, že sú e, slabé, že sú zle prepojené, slabo prepojené alebo sú prepojené s um, hlavným systémom. Takže keď sa dostanete do hlavného systému, tak sa dostanete aj do všetkých ostatných počítačov, ktoré sú naň napojené. To je viac ako hlúpe. Keď si podpíšete digitálne heslo zlým spôsobom, napríklad moja osobná web stránka je lepšie chránená ako výrobné oblasti veľkých softverových e, rozmerov. A to nie je len jeden vynimočný prípad, je to bežná vec. Videl som banky, videl som výrobcov, medzinárodné finančné transakcie, ktoré prebiehajú nezabezpečené a hlavné, hlavné heslo bolo admin, alebo bolo secret 1, 2, 3. Úžasné heslo, pravda. A to je čas problému. Ale poďme ku konkrétnym veciam. Článok 3, 2, 6. Tie články by som úplne zahodil. Jednoducho do koša s nimi. Pretože ak niekto dokáže, že istý systém nie je zabezpečený, nemali by sme potrestať toho, ktorý preukázal tento fakt, mali by sme preukázať toho, kto nezabezpečil dostatočne systém. Mali by sme potrestať predajcov, ktorí predávajú bezpečnostné systémy, zabezpečovacie systémy, ktoré jednoducho neposkytujú zabezpečenie. Nemali by sme alebo mali by sme potrestať administrátora, ktorý bol lenivý a ako heslo si zvolil číslo 1, 2, 3? Rad čísel 3. Na to myslíme. Tí ľudia, ktorí vám preukážu, že niečo nefunguje a poskytnú vám tieto dôkazy, že systém je zraniteľný, tých trestať netreba. Článok 6. Elektronické emisie. Keď dostávate elektronické emisie, to by nemalo byť trestné. Je to príliš ľahké. Napríklad si vezmime všetky vaše tajné dokumenty, keby ste si ich vzali domov fyzicky a vyhodzovali by ste ich z okna, vaše bankové výpisy, pás, rodný list, proste by ste to vyhodili z balkóna a niekto na ulici by si to pozbierala, prečítal a teraz vie, kedy ste sa narodili, stav vášho konta a tak ďalej kto by mal byť potrestaný? Ten, čo našiel kus papiera na ulici a si ho prečítal, alebo ten, ktorý ho vyhodil z balkóna? A ja si myslím, že ten, kto povyhadzoval papiere z balkóna, by mal byť potrestaný. A nie ten, ktorý jednoducho si prečítal papier, ktorý okolo neho preletel, keď kráčal po ulici. Because if you don't do it, like what happens? System manufacturing... Výrobcovia systémov jednoducho im na veciach nezáleží. Oni vyrobia bezpečnostný systém, ktoré, ktorý má elektronické alebo magnetické emisie a nikto ich jednoducho príjme. A každý bezpečnostný systém začína, licencia začína systémom. Nikto nie je zodpovedný, ale zodpovedný napokon <laughs> si to napokon zliznete vy. Článok 7. Úplne vyhodiť do koša je to eh, veľmi nezmyselné slovo použil, silný výraz rečník. Položím vám dve jednoduché otázky, ak stratíte kľúče od domu, čo urobíte? Idete e, zabezpečiť, aby prešiel zákon, ktorý e, zabezpečí, že vaše kľúče sa automaticky reprodukujú, alebo si vymeníte zámok. Ja by som si vymenil zámok, keby som stratil kľúče. A keď si vymeníte zámok, je úplne jedno, kto našiel tie pôvodné kľúče k vášmu bytu, lebo aj tak nemôžete tými kľúčmi už viac nič otvoriť. Ak teda zareagujete správne, nepotrebujete to, ten zákon. A druhá časť stále sa zvyšujúce sankcie, trestné sadzby, pokuty za počítačovú kriminalitu a inú kriminalitu v digitálnom svete. Za ostatných pár rokov od 11. septembra sa veľmi zvýšili tieto tresty. Vidíte, merateľný účinok na počítačovú kriminalitu? Máme menej trestnej činnosti v oblasti digitálnej? Nie, nemáme. Viac. A prečo viac? Pretože sme zvýšili trestné sádzby. Ako to, že zvýšené tresty nepomáhajú? Nepomáhajú. Je to tak. Článok 8. publikovanie informácií, ktoré vás robia zraniteľnými, to je naozaj dôležité si uvedomiť, že sa to robí. Ak chceme brániť našu infraštruktúru, informácie a systémy, potrebujeme vedieť, čo bránime, proti čomu. Ak nevieme, proti čomu sa bránime, tak potom ťažko sa vôbec brániť. A je ešte oveľa ťažšie, ak nie nemožné, brániť sa účinne. Ak urobíme z publikovania inf- informácií o zraniteľnosti niečo nelegálne, ak poukázanie na e, slabý software je nelegálne, všetci sme potom slabší. Každý, kto má informáciu e, o tomto digitálnom svete, sa môže pohybovať týmto svetom a ostatný verejnosť nemá ani potuchy, že, je takto, že sme takto ohrození. A keď nevieme, že sme ohrození, tak sa nemôžeme brániť. A to je ten problém. Prosím vás, vysporiadajte sa s týmto problémom. A ak chcete jednoducho niektoré slabé miesta z nich vyrobiť zločin, tak potom čo sa stane? Nikto nebude sa snažiť odhaliť tieto slabé miesta, ale je veľmi dôležité, keď 14-ročný Brazílčan sa pokúša e, narušiť e-mailový server Európskej komisie, tak to chceme vedieť, ako sa mu to podarilo. Nie, nechceme o tom vedieť. Ak nie, 14-ročný Brazílčan jednoducho si pôjde rovno do e-mailového servera a my o tom nebudeme vôbec vedieť. A to je problém, nie? Článok 9. Je to niečo podobné ako to, čo som už spomenul, že trestná činnosť v oblasti počítačovej kriminality sa zvyšuje v posledných rokoch, až nič, nič ju nezastaví. Prečo? Nepomáhajú ani zvýšené trestné sádzby, zvýšené tresty. Článok 10. Článok 10 je najsmiešnejší v celej, celej tejto, v tomto dokumente, pretože všetko obracia z nôh na hlavu. Môj názor? Zahoďte ho do koša. Ocek 1 by sa mal nazývať paragraf pre anonym, anonymov, pretože tento ocek splne jediný účel. Priamo sa zameriava na hekerov a na anonymných užívateľov. Druhý odsek hovorí, že by človek s človekom by sa malo zaobchádzať horšie, viac trestu by mal dostať, ak konsekvencie jeho útoku sú veľké. Napríklad v dôsledku hackerského útoku sú veľké finančné straty. Ale čo to znamená konsekvencie útoku? Keď sa bránime proti iným typom útokom, budujeme steny, oddelenia, priehradky, aby to bolo všetko ťažšie pre páchateľa prekonať všetky tieto prekažky, aby bolo menej možné spáchať nejaký trest. A keby to niekto urobil aj so softverom, tak by potom nemohlo, nemohlo byť také jednoduché pre hekerov a ľahké prekonať všetky prekažky. Potom by nebolo možné e, ako priťažujúcu okolnosť použiť to, že prišlo k obrovským finančným stratám. E, Hekery a útočníci majú byť trestaní za E, mizernú prácu administrátorov? Pre mňa to neznie vôbec ako dobrý nápad. Ak administrátor urobí chybu, potrestajte administrátora. Ale ak administrátor urobí niečo zlé, za to má trpieť niekto iný? Pre mňa to nedáva vôbec zmysel. Tretí odsek článku 10 sa týka krádeže identity. Položte si otázku, prečo stále vzrastá počet trestných činov súvisiacich s krádežou identity. To je to isté ako s počítačovou kriminalitou ako takov. Je to ľahké, rýchle, vôbec sa s tým nespája také riziko ako so zločinom v reálnom svete. Prečo to je ľahké? Pretože stále narastajú databázy citlivých súkromných informácií, tieto sú stále väčšie a väčšie a vyžaduje ich vyžadujú ich v zátvorke hlúpe zákony. Máme obrovské kopy súkromných údajov vyhodených na internete v obrovských databázach, ktoré vytvorili predajcovia, komerčne zameraní obchodníci, ktorí sa iba starajú o počet e, predaných produktov, ale nie o kvalitu produktov. Ak existuje databáza, ktorá má citlivé súkromné údaje, 500 miliónov európskych občanov, ľudia vám ju hacknú. Prečo? Lebo to je iba jeden systém a v ňom je, sú informácie o 500 miliónoch ľudí. To je veľmi efektívne. To je jednoducho všetka zábava za minimálnu prácu, ako na tanieri. Je to oveľa jednoduchšie, ako heknúť najprv jednu databázu a za ňou ďalšie, až potom 20 databáz a až z nich extrahovať všetky údaje. Máte všetky na tanieri v jednej databáze. Ak dnes prestaneme zhrňať do databáz obrovské množstva údajov, ktoré sú vysokocitlivé a rizikové, nikdy sa nám nepodarí zbaviť krádeži identit. Priamo krádeže identit spôsobuje existencia obrovských systémov s týmito údajmi. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem vám za váš čas. A pozornosť, ak máte ďalšie otázky, nech sa páči. Takže vám pekne ďakujem za tento provokatívny pohľad e, v našom výbore. Aspoň e, e, ste priniesli niečo, o čom človek musí porozmýšľať a musí z toho vyvodiť niečo a tí, čo sa venujú otázka prevencii, tí potom musia um, sa pozrieť opäť na uh, zodpovednosť tých, ktorí sú mm, zodpovední za e, bezpečnosť. Ale v každom prípade si myslím, že e, je treba jednoducho e, aj tak potrestať toho, ktorý prišiel vybrať bankový safe. Áno, si myslím. Áno, ja s tým súhlasím, ale len keď bankový riaditeľ bude svoju kopu peňazí mať na ulici, e, si bude uchovávať, tak on bude tiež odpovedný za to, že došlo k vykradnutiu tej banky. No už e, ja som teraz chcela len povedať, že môžem pochopiť ten provokatívne vystúpenie. Existujú nejaké otázky od poslancov? Kristian. Deutsch. Ich, ähm... Opýtam sa po nemecky. Ja by som sa ešte vrátil k tým principiálnym vyjadreniam, ktoré považujem ja za celkom zaujímavé z hľadiska zodpovednosti hovorili ste o tom, o tých veciach. Jedna vec, ktorá súvisí s e, softverovým priemyslom, že či vôbec má tento softverový priemysel vôbec záujem o počítačovú bezpečnosť, napríklad e, SAP, ja hovorím za, svojho, za, za svoj štát, e, tiež predal svoj systém Bundeswehru, ktorý bol úplne nechránený a tiež to stálo množstvo miliónov a v podstate to spôsobilo len tú cybervojnu. Potom, keď eh, by sme o tom trochu ďalej ja ešte hovorili tiež, eh, že nesmieme takisto postupne ale brániť rozvoju tohto softverového priemyslu eh, legislatívou alebo Myslím si, že všetky výsledky, ktoré sme doteraz mali, ktoré sa snažili zlepšiť bezpečnosť, v podstate niesli za sebou to posolstvo, že nie je prakticky také jednoduché zlepšiť ochranu, alebo že nejde o to, aby sa zvýšila ochrana, ale skôr zodpoveď treba, treba otázku, že či to všetko vôbec potrebujeme, či nemáme naopak e, znížiť tú zložitosť softverových programov, pretože je to príliš všetko komplikované a tak ďalej. A tým, ale s tým súvisí aj otázka, ktorá je možno skôr filozofická, ale možno, že je pre nás potrebné, aby sme ju zodpovedali, či netreba povedať, že počítačová bezpečnosť, či tá teda bezpečnosť prakticky musí mať nejakú neobmedzenú um, odolnosť voči budúcnosti, hľadiska toho, čo všetko ešte príde, keď sa bude tento priemysel rozvíjať, pretože ďalej a ďalej sa všetko bude dostávať na sieť viac a viac a s tým veľmi intenzívne je spojená otázka bezpečnosti. Potom sú tu určité otázky, alebo či by sme mali potom určiť, že ja neviem, nejaký počítačový systém, či by software, software má splňať také a také bezpečnostné kritéria a podobne. Neviem, že či takéto niečo by sme mali mať. A niektoré otázky však sú také, e, také komplexné a také zložité, že zariadenia sa niekedy vonkoncom využívajú. Ten, myslím si, že ten základný problém, keď by sme sa k nemu mohli vrátiť, je, že či hovoríme o tom, že máme bezpečnosť, alebo hovoríme tu o tom, že e, by sme len e, chceli zabrániť útokom. Už odpoveď bez, bez väčšej, bez bez bezpečnosti na sieti si myslím, že to predstavuje nedbalosť. Na druhej strane máte pravdu, že e, zložitosť je najväčším nepriateľom bezpečnosti. Čím komplexnejšie a zložitejšie sú systémy, tým sú, nebe, tým sú menej bezpečnejšie. To je úplne jednoznačné. Jednou z ciest teda je zjednodušenie, robiť jednoduchšie programy často a tam, kde je bezpečnosť dôležitá, a tam, kde musí sa nájsť zabezpečenie zabezpečí dobrá bezpečnosť. Tam treba nájsť lepšie riešenie. A čo sa týka um, nejakej regulácie alebo neregulácie, myslím si, že aj výrobca aut si vtedy tiež myslel v 60. či 50. rokoch, že ehm, nie je potrebné prijať nejaké predpisy. Ale myslím si, že na ochranu všetkých je to jednoducho, to jednoducho muselo byť, alebo bolo to potrebné, alebo bezpečnostné pásy, alebo a to, že niekto vyžaduje bezpečnostné pásy a zabezpečiť musí, aby fungovali tak, ako majú. Myslím si, že to bol ten do, dobrý prvý krok smerom k bezpečnosti vo vozidle. Čo sa týka botnetov, ja prakticky by som mohol im darovať moju licenciu s novom, novým e, číslom, e, e, mojim licenčným a keď to budú mať, tak už nebudú žiadne ďalšie podnety v Európe. Môžem aj ja niečo do, doplniť, pán Grudžen? Clearly there are stuff that I agree. Sú to veci, v ktorých súhlasím s predrečníkom a je tu, sú to aj veci, z ktorých, v ktorých s ním silne nesúhlasím. Mal som to potešenie, že som jediný z tohto panelu, kto niekedy pracoval pre softverovú spoločnosť, takže by som rád zodpovedal na niektoré otázky, ktoré tu boli vznesené. Je zjednodušovanie dobre z hľadiska informačnej bezpečnosti? Samozrejme. Čím so komplikovanejší je software, tým zložitejšie je chrániť ho a tým pravdepodobnejšie je, že tam bude slabé miesto. Aké ľahké je znížiť počet týchto slabých miest, túto zraniteľnosť. Priemysel softverový vyprodukoval tisícky strán o najlepších osvedčených praktikách a organizačných pokynoch, ako minimalizovať zraniteľné slabé miesta, ako zistiť, že tento software bude fungovať aj odolný. Ako celý tento cyklus červený kruh udržíme e, pevný a nepreniknutelný. Software však nie je dokonalý výrobok, preto vždy budú slabé oblasti, ktoré si budú vyžadovať vylepšenie. To vždy tak je, to je v podstate softveru. A aj keď niekto by vynašiel dokonalý software, prostredie e, v ktorom bude fungovať, obsahuje ľudí a ľudia robia chyby. Takže prostredníctvom napríklad sociálneho inžinierstva alebo ľudského faktora sa v podstate znova objavia slabé miesta. Predtým som hovoril o bezpečnosti a ľuďoch. Najlepší, najzabezpečenejší software, ale ľudia ho nebudú používať e, náležite alebo sa nenaučia ho updateovať pravidelne, tak aj tak ten najdokonalejší software vás chrániť nebude veľa. Sa tu používali príklady z automobilového priemyslu. Ja by som bol opatrný s týmito paralelami s autom. Prečo? Keď sa pozrieme na auto, akékoľvek auto je vytvorené a skonštruované ako statická konštrukcia, statická v zmysle, že ani jednu súčiastku nemôžeme zameniť, nemôžeme na poli mať Ferrari a na poli Fiat. Jednoducho vždy máme jeden celok auta. A keď šoferujeme takéto auto a neustále čudne preraďujeme, tak to auto nevydrží takéto čudné preraďovanie. Jednoducho sa síce dajú robiť isté modifikácie, ale nie také ako v počítačovej branži. Počítač sa dá úplne prispôsobiť. Keď hovoríme, že auto takto funguje, prečo by takto nemal fungovať počítač, tak tá paralela nesedí. Pán Eller, chcem sa vrátiť eh, k vašej otázke, ktorá sa týkala online, offline a zložitosti bezpečnosti a zabezpečenia. To, čo teraz vidíme, že sa deje vo svete online, je odraz toho, čo sa deje vo svete, ktorý je offline, v realite. Obávam sa toho, že keď budeme chcieť zjednodušiť veci, tak či tak realita zostane komplikovaná, ľudia budú hľadať ďalšie technológie, viac nových technológií a budú využívať všetky nové technológie a často ich nebudú využívať najmúdrejšie, len preto, že nechápu, o čo ide, že nemajú dostatok vedomostí o bezpečnostných systémoch, o zabezpečovaní. A NISA urobila od, odviedla veľmi dobrú prácu v tomto smere, Enisa, prepačte Enisa, a my všetci by sme mali prispieť k tomu, aby sme boli lepšie zabezpečený Príklad, ktorý sa tu predtým použil, že bezpečnosť súvisí s zodpovednosťou, s tým súhlasím. Vzdelanie, vzdelávanie je vždy dôležité bez ohľadu na to, aké úžasné techniky vytvoríme. Nuž, keď sa pozrieme napríklad aut, s autom, tak aj v samotnom Nemecku e, zomri na cestách približne 4 tisíc ľudí. Je to bezpečný systém? Myslím si, že tiež nie je. Takže keď porovnáte takéto veci, tak mali by ste vlastne pri prípade softveru ešte nikto nezomrel, um, na rozdiel od um, automobilov. Takže tieto bezpečné systémy, moje skúsenosť je taká, že keď je niektorý systém jednoducho vznikne, tak skôr či neskôr na neho zautočí. Avšak e, môžeme sa úplne aj e, zrušiť. A keď v Európe nebude už software hrať žiadnu rolu, môžeme zrušiť aj databázy, môžeme zrušiť, um, ale to chce kto sa teda keď sa chceme s týmito všetkom rozlúčiť. Ja 100 103. Takže keď chceme zlepšiť bezpečnosť, eh, môžeme odtiaľ vychádzať. My teraz zažívame prípad eh, bezpečnejšieho softvéru, ale to musí byť absolútne bezpečný softvér. Ale ja neviem, akým spôsobom môžeme... Eh, Predsedajúca, tak teraz prejdeme k ďalšiemu panelu, ale chcela by som povedať, že nemôžeme povedať, že my budeme pokračovať tak ako doteraz, pretože sa to netýka len bezpeč- európskych firiem, ale týka sa to aj všetkých ostatných, aj Číňanov, aj ostatných, kto na tomto európskom trhu fungovať chce a kto tu chce mať týchto spotrebiteľov a konzumentov, tak eh, kto tu chce byť, tak musí zabezpečiť bezpečnosť a my musíme tiež túto otázku z politiky klásť že či niekto prinesie nejaký produkt na trh alebo zabezpečí nejaký software, ktorý bude mať vysokú mieru bezpečnosti a podobne. No myslím si, že musíme sa tejto otázke venovať. Ehm, ale si myslím, že práve to trestné právo je to posledná možnosť, alebo mala by byť tá posledná možnosť, ehm, aby sme toto dostali, čo chceme. E, zatiaľ síce ešte nik neprišiel síce o život pri tom, týchto útokoch, ale firmy stratili strašne veľa peňazí alebo došlo k obrovským miliónovým škodám. Takže si myslím, že musíme naozaj e, porozmýšľať, akým spôsobom, ako my poslanci musíme, alebo kam musíme smerovať naše myšlienky. E, teraz tu máme penalistov. Teraz by som požiadala z tých, ktorí sú penalistami z panelu číslo 3 a 4. Potom po týchto penalistoch naraz eh, si dáme otázky spoločne k trojke a štvorke. So, ladies and gentlemen, uh... Takže, dámy a páni, toto bude panel číslo 3 a 4 v rámci dnešného vypočutia. Dovolte mi v krátkosti uviesť, že parlament by chcel poďakovať hlavne kolegom a pani Holmajer aj kolegom z výboru LIBE, aj výboru ITRE Myslím, že Lisabonská zmluva zmenila postoje parlamentu v mnohom, pokiaľ ide o prístup k legislatíve. Aj v súvislosti s počítačovou kriminalitou a aj pokiaľ ide o financovanie ENISE. Takže v minulosti e, väčšinou toto bývalo kráľovstvo spravodajcov, ale myslím, že už tento postoj v parlamente sa mení. Som veľmi vďačný pani Holmajer za jej prístup eh, veľmi orientovaný smerom k spolupráci. A myslím, že kolegovia z výboru AFET aj z výboru ITRE toto oceňujú. Myslím, že to je vec, ktorá v podstate navzájom súvisí. Hej? počítačové systémy, ich bezpečnosť, počítačová kriminalita, boj proti nej a tak ďalej. Toto je všetko vec, alebo sú to témy, ktoré sa týkajú našich e, trých, e, m, troch výborov a myslím, že e, teda agentúra ENISA má opodstatnenie. A myslím, že v rámci tretieho panelu sa budeme venovať témam medziinstitucionálnych úloh spolupráce inštitúcií. A pokiaľ ide o financovanie NSI, e tak e, pred rokmi som sa tomuto venoval tiež. A Bol tu ten pocit, že je úlohou členských štátov, aby prišli takou politikou a štruktúrou, alebo štruktúrami, ktoré sa týkajú počítačovej bezpečnosti, respektíve bezpečnosti počítačových sietí. A Európa v tejto diskusii zohráva významnú úlohu. Ale globálne sa postoje menia. Obmedzujú sa e, prevádzkové aspekty a spôsobilosti na úroveň členských štátov, alebo na tejto úrovni, presnejšie povedané, a je potreba rokovať aj s ostatným svetom. Ale aj sa spôsobí, ako lepšie hľadať cesty k interakcii medzi členskými štátmi aj medzi inštitúciami a súkromným sektorom. Preto bude veľmi dôležité vo vzťahu ku e, pripravovanej legislatíve riešiť úlohy a výzvy a ako sa venovať otázkam spolupráce medzi inštitúciami. Som rád, že tu budeme mať aj predstaviteľa e, z toho právneho sektora Mare Sabasi. E, e, prichádza k nám z Francúzska a zastupuje vlastne Európa. Eurojust, potom je tu pani doktorka Viktoria Baines z Europolu a potom máme predstaviteľa agentúry ENISA. Ak dovolíte, Začneme s Enisou. Môže byť? Súhlasíte, prosím? Takže by sme začali otázkou. Aký, aká je vaša predstava o spolupráci? Aké sú tu nedostatky? Proste e, v rámci výskumného programu ohľadne bezpečnosti pokiaľ ide o sformulované otázky počítačovej bezpečnosti a bezpečnosti počítačových sietí. Myslím, že sa hovorilo o tom, že pre NISu sa vyčlení asi štvrť milióna na ďalšie 3 roky. A pokiaľ ide o spoluprácu s americkým NISTom v oblasti bezpečnosti počítačových sietí, Vzniká tu ďalších mnoho otázok na horizontálnej úrovni, medzi, teda v rámci komisie, ale aj vo vzťahu komisia versus členské štáty, aj voči vnútroštátnym inštitúciám. Teda, aká bude úroveň spolupráce. Budeme tu mať dobré príklady. Napríklad sme zistili, teda, že je tu priestor pre zlepšenie situácie. Čiže bude zaujímavé sledovať stanoviska agentúry. Amnesa, Čiže vieme, kde sú pozitívne príklady, ale vieme, kde je priestor pre vylepšenie. Ďakujem pekne a som rád, že k vám môžem prehovoriť v mene Enisa. Otázka je ale táto. Aký je rozdiel medzi bezpečnosťou počítačových sietí a e, bezpečnosťou, ako, čo sme robili e, za posledných 15-20 rokov? Neviem. Skutočne bezpečnosť počítačových sietí sa týka perspektívy. Čiže keď hovoríme o, o týchto veciach, hovoríme o bezpečnosti informácií globálne. Čiže iné, keď ste zodpovední za bezpečnosť nejakého menšieho podniku, ale pokiaľ ide o globálnu bezpečnosť, tak to súvisí so spoluprácou a je to o nej. A o tom je ENISA vlastne tá silná stránka a úloha Enisy je vytvoriť a posilňovať práve tú silnú kultúru ochrany informácií v rámci Európy. A nebudem teraz sústraviť pozornosť na technické aspekty, ale budem hovoriť o tom, ako dosiahnuť tú víziu, ktorú sme si vytýčili. Naša agentúra je veľmi mladá. ENISA teda vznikla v roku 2004. Je nás málo, 60 ľudí. Je to malá agentúra. Pýta, nazývame sa ako Centrum expertízy. Niekedy to znie troška pompézne, keď o sebe takto hovoríme. Samozrejme, že som hrdý na svoj tým. Máme tam expertov skutočných. A snažíme sa pôsobiť e, týmto smerom aj na členské štáty, aby E, využívali expertov a my využívame vlastne expertov z jednotlivých členských štátov, aby pôsobili v rámci NEC a riešili cezhraničné problémy. Aj komisia, aj členské štáty e, sú vlastne našim záujmom, čiže máme takýto veľmi výrazný mandát. A pokiaľ ide o výmenu informácií, sledujeme aj líniu inštitúcie a štátny sektor versus súkromný sektor a naopak. Veľmi dôležitým cieľom NEC je vlastne sledovať dobrú prax, osvedčenú prax medzi členskými štátmi. Poučili sme sa aj z rôznych projektov a snažíme sa podporiť vlastne aj tie skúsenosti a osvedčenú prax, čo sme nadobudli z členských štátov. Myslím, že keď budeme takto postupovať a keď budeme vlastne e, pomáhať e, pri vzťahu medzi členskými štátmi, tak vlastne vytvárame taký prístup, ktorý sa dá vlastne zväčšovať alebo zmenšovať. Čiže nie je to obmedzené len na tých 60 ľudí. Takže čo sa snažíme dosiahnuť? A e, za tých 5 rokov vlastne prvých sme tiež v rámci organizácie začali teda zisťovať, alebo robili sme proste rôzne nové kroky v rámci informačnej infraštruktúry. Teraz sa snažíme aj dospieť ku zmenám na trhu, aby sme mali nejaký dopad na trh. Čiže chceme pôsobiť efektívnejšie a chceme byť viac prítomní v členských štátoch aby sme vedeli riešiť aj praktické problémy, ktorým čelia členské štáty. A to v rámci tej politiky, ktorú, ktorá bola schválená. Čiže tu vidíme to, čo je napísané tým červeným, agilita, mobilita a škálovateľnosť. Čiže cestujeme aj do iných krajín, diskutujeme tam na všetkých úrovniach a to je jadro našej práce. Spolupracujeme aj s inými inštitúciami EÚ, a to aj v tom smysle, že chceme zabezpečiť aby fungovali príslušné inštitúcie a preto vlastne zlaďujeme naš, pra, našu pracovnú prax a ciele s ostatnými inštitúciami EÚ. Napríklad úzko spolupracujeme s komisiou a E, hlavne sú to tieto generálne riaditeľstva, ktoré tu vidíte, ale spolupracujeme aj JRC, hlavne pokiaľ ide o e, cvičenia ďalej. E, podporujeme aj inštitucionálny CERT, EU, spolupracujeme aj so CENom a aj s pracovnou skupinou ISO SC27, aj s Europolom, aj s Eurojustom. Pokiaľ ide o súkromný sektor, už sme počuli vyjadrenia eh, odborníkov z toho sektoru. Mnoho významných súčastí infraštruktúry práve prevádzkuje súkromný sektor. A my vlastne sprístupňujeme členským štátom eh, patričné informácie, ktoré sa tohoto týkajú a zabezpečujeme, aby prístupy boli ekonomicky priechodné. A podporujeme aj partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom a do väčšiny našich projektov zaangažovávame aj predstaviteľov súkromného sektora. Možno bude väčším problémom nejak zbližovať spoločenstva než členské štáty, pretože existujú dosť veľké bariéry medzi spoločenstvami, ale našťastie máme Lisabonskú zmluvu, ktorá otvára priestor pre dialog medzi týmito spoločenstvami, ale ešte nás čaká dlhá cesta. To ste my vieme, že nás čaká to isté, čo sa dialo v iných oblastiach a nebude fungovať výmena informácií, tak to bude mať aj ekonomické dopady. V krátkosti, ja viem, že mám len 10 minút k dispozícii, takže paneurópske, paneurópska aktivita, prvá, First Pan-European Exercise, to začalo v marci 2009 a koniec je, bol vlastne, ako vidíte, v 2010 a bol to vlastne a, bolo to vlastne cvičenie, ktoré bolo e, v rám, e, skôr teoreticky a išlo modelové cvičenie. Testovali sme jednoduché veci a môžem povedať, že ani v týchto bežných veciach nie sme až takí dobrí, ako sa ukázalo. Testovali sme, že ak by prišiel útok na jeden z členských štátov, a koho by sme mali potom zavolať? Kam sa obrátiť? Už ani toto nie, je jasné. Ďalej, ako dobre chápete rozhodujúce, teda právomoci a mandát rozhodovať u niekoho? Nechcete proste pol hodiny s niekým sa rozprávať a potom zistíte, že ten človek aj tak nemôže rozhodnúť. A nakoniec, aké komunikačné kanály sa používajú na výmenu, vzájomnú výmenu dát. Tu vidíme, koľko sa zúčastnilo krajín, e, ktoré orgány vlastne do toho boli zaangažované a ktorí aktéry vlastne. Bolo tam 70 organizácií, 150 expertov a myslím si, že celkový ten dojem je taký, že to stálo za to a že to bol dobrý krok cestou ku paneurópskemu plánu pre núdzové situácie. Takže si myslím, že tieto cvičenia majú svoj význam aby sa mohol vytvoriť taký prierezový núdzový plán, plán pre núdzové situácie. Pozrite si tento materiál kľudne na internete a zaujímavý aj aspekt súkromného sektora. Zistenia sú tiež veľmi zaujímavé. Týkajú sa e, plánovania a štruktúr a tak ďalej. Tu máme nakoniec ešte odporúčania a teraz sa dostávame k tomu, že prebieha prvé spoločné cvičenie EU-USA. Vychádzame vlastne z toho, čo prebehlo na konferencii v Maďarsku začiatkom tohto roka. A som presvedčený o tom, že keď hovoríme my, takže my členské štáty e, sa dopracujeme, predpokladám, ku zaujímavému výsledku v rámci toho času, ktorý máme k dispozícii. Závery hlavné aktivity eh, alebo hlavné kompetencie NEC sa týkajú toho, aby umožnila dialog medzi členskými štátmi, medzi súkromným a verejným sektorom, aj medzi inštitúciami a členskými štátmi. Čiže nám záleží na srdci bezpečnosť sietí tak e, sa snažíme zaistiť také prostredie, ktoré bude bezpečné. V rýchlosti mi dovolte ešte povedať ešte niečo k tej smernici, ak ostane čas. Myslím, že tá smernica je dobrý krok správnym smerom a vlastne splňa väčšinu z našich potrieb. Prvá pripomienka z mojej strany. Nepúšťať sa do techniky, ale hlavne zohľadňovať technologický vývoj, musíme ale brať úvahy aj tu to, že existuje niekoľko úrovní softvéru. Máte tzv. middleware, máte virtualizáciu, potom máte aplikácie, čiže musíme vlastne brať do úvahy, že potrebujeme monitorovať údaje na viacerých úrovniach alebo vo viacerých hladinách. A toto treba náležite vyvážiť, aj pokiaľ ide o zákony na ochranu údajov a ochranu súkromia. Pokiaľ je o trestnú činnosť v tejto oblasti, treba sa snažiť zabrániť e, negatívnym dopadom, ale myslím, že botnet e, z hľadiska percentuálneho nie je dobrým indikátorom. Takže tieto veci môžu znamenať značný rozdiel. Niektoré definície, a sme o tom sme presvedčení, tie by sa mali vlastne aktualizovať, pokiaľ je o prístup a tak ďalej. Myslím, že niektoré, niektoré z týchto vecí je veľmi ťažké urobiť, musíme sa k ním vrátiť. Okrem toho, bude veľmi užitočné stanoviť, e, aká úroveň prístupu sa dá e, um, vlastne pripustiť bez toho, aby s tým súhlasil aj vlastník takéhoto systému. A to sa týka tých botnetov a tak ďalej. Článok 14.1, tam sme zistili vlastne ustanovenie, e, to je tu dosť slabé, takže neexistuje štandardizácia. Zrejme by ste chceli asi štandardizovať tento aspekt aj prierezovo v rámci členských štátov. Pokiaľ ide článok 15, tu by sme asi mali doplniť ešte Europol a ENISu ako prijímateľov údajov. Ani sa dostáva iba identifikáciu pri porušení bezpečnosti a to súvisia s článkom 13, čiže predsedníctvo ešte na tom asi bude musieť popracovať. Myslím, že teraz som dospel k záveru svojej prezentácie. Ďakujem. So the next speaker will... Ďalší rečník je z Eurojustu. Vidím, že vy vediete skupinu expertov, ktorá bojuje proti trestnej činnosti s ekonomickým dopadom. Keďže Eurojust permanentne hovorí o potrebe spolupráce medzi členskými štátmi, aj e, taktiež e, spolupráce s komisiou. Takže áno, je tu aspekt spolupráce na jednej strane a potom je tu ešte aj aspekt toho legislatívneho návrhu, o ktorom sa teraz hovorí. Bonjour à tous. Donc je m'exprimerai en français. Dobré popoludne. Všetkým prajem budem hovoriť po francúzsky. Dovolte mi poďakovať všetkým členom výboru LIBE v prvom rade a najmä pani Holmajer za pozvanie na dnešné popoludnejšie vypočutie. Myslím si, že treba zdôrazniť, a už sa tak aj stalo, že pracujem v oblasti skúmania a budem teda hovoriť aj o súdoch, aj o justičnej spolupráci, keďže mám takéto skúsenosti. Doteraz som si vypočul fascinujúce informácie, pretože to, čo tu odznieva, vlastne nemá ako keby relevanciu k tomu, čo robia súdcovia, čo robí súdny systém. Poviem vám teda, čo robíme my v Eurojuste. A potom uvidíme, ako sa my staviame ku kybernetickej trestnej činnosti, ako to vidíme my, aké reakcie môžeme my vložiť do e, tejto situácie vďaka spomínanej smernici, ale počítačová kriminalita je niečo, čo je zložité pre nás popísať. Čo robí Eurojust? Chcem vám pripomenúť, že je to orgán, útvar pre právnu spoluprácu pri eh, proku, pre prokuratorské úkony. Skúmame významné trestné činy a pokúšame sa aj bojovať s organizovaným no, trestnou činnosťou v rozličných členských štátoch EÚ. EU. V Eurojuste sme si eh, zorganizovali podútvar, kde pracujú týmy a analytické centra think tanks takisto pracovné skupiny a tieto jednotlivé útvary sa zameriavajú na konkrétne témy. Máme hospodársky a finančný tím v rámci Eurojustu. Som jeho predsedom. Jedným z našich cieľov je boj proti počítačovej kriminalite. Takže prvá vec, ktorú treba povedať o tomto týme, je, že súdy, ktoré tento tým zostavili a ktoré sa zaoberajú počítačovou kriminalitou, sú odborníci. A pri tomto sa chvíľku pristavím. V Eurojuste máme istý právny systém, ktorý je mimo nás a my sa nezaoberáme operatívnymi technickými vecami, na to je Europol. Súdy nemôžu byť až také špecializované, aj keď na nich pracujú odborníci na tú alebo ktorú oblasť. Keď sa zaoberáme na hospodárskou a finančnou e, kriminalitou, právnici, prokurátori a súdy, súdcovia sa snažia pracovať spolu, aby spolu odhaľovali závažné trestné činy. Poviem vám príklad. Nedávno sme sa zaoberali útokom na veľmi dôležitú stránku. Vo Francúzsku verejná stránka je to, ktorá niekoľko dní, na niekoľko dní zamrzla a zrutila sa, nemohli ju ľudia používať, hoci to bola stránka pre verejnosť. Keď nám to nahlásili, Euro, pre Eurojust, pre mňa v Eurojuste bola dôležitá vec taká, že sme sa o tom pozhovárali najprv s týmom, lebo francúzske súdy, ktoré sa na nás obrátili, to urobili preto, lebo dostali informácie od policie, že sa majú na nás obrátiť. Ale nemali vlastne poznatky o tom, ako z odborného hľadiska sa veci udiali. E, Chaos Computer nám povedali, že tí, ktorí sú zodpovední a ktorí spravujú túto stránku, majú istú spolu zodpovednosť za to, čo sa stalo. Ale kým sme sa dostali takto ďaleko, súdy si museli preskúmať situáciu, presondovať terén, do ktorého sa vydajú. Takže Eurojust vlastne uh, sa najprv pokúša skúmať, ako sa hekery dostali na stránku, vysvetľujú, čo to je botnet, musia to najprv pochopiť, preskúmať. A dve, dva štáty, vrátane Ruskej federácie, ako je možné, že môžu napadnúť stránku. Vo Francúzsku za tým je celá celá metodologická práca, ktorú súdy si musia naštudovať možno. To považujeme za mrhanie časom, ale je to životne dôležité pre súdcov, aby chápali vôbec, čo idú riešiť. V rámci Eurojustu teda pomáhame súdom pochopiť, z čomu čelia. Aká, aká komplexná, aká spletitá je táto činnosť, ktorá, ktorú majú posúdiť ako súdy. Je ten z ctených poslancov, poslankyň, vymenovali zoznam, typológiu e, zločincov, ktorí sa pohybujú v kyberpriestore. Jasné, že sú mnohé ďalšie definície, ale sú aj problémy s definíciami, pretože súdy vo Francúzsku, v Taliansku, vo Švedsku, v Nemecku sa nevedia zhodnúť, čo vlastne je počítačová kriminalita, čo napríklad predstavuje útok na počítačový systém informačný systém. A keď neviete, čo bránite, tak je pre súdcu nemožné e, koordinovať vôbec odpoveď na takýto prípad, ktorá jurisdikcia, pod ktorú jurisdikciu spada tento prípad, kto bude robiť zápisnicu, aké trestné sázby platia v tomto prípade a konkrétne aké sú premlčiacie lehoty. E, takže trestná činnosť je taká komplikovaná, že najprv si musíme zadefinovať, v akom teréne sa pohybujeme, čo je čo. A čo sa týka smernic, smernice, jej článok 3 a 4, vrátim sa k tejto definícii neskôr. A teraz najprv poviem niečo k štatistikám. V Eurojuste v roku 2010 sme otvorili 32 prípadov, ktoré sa týkali počítačovej kriminality. A v 2011 už ich tiež zo pár máme. Takmer rovnaký počet. A v 27 členských štátoch ťažko uveriť, že len 32 prípadov počítačovej kriminality za rok sa naozaj aj udeje. Práve preto Musíme ľudí vzdelávať a by sme zistili, ako pracovať v súčinnosti, lebo 32 e, za celý rok 2010 32 prípadov, aj keď je ich e, v roku 2011 už 32. Teraz v oktobri aj tak to nie je veľa, nie je to smerodajné číslo. Ďalšia vec, tí, ktorí bojujú proti počítačovej kriminalite, si musia uvedomiť, že sa bojuje na troch úrovniach. Na policajnej úrovni, bežný policaj, ktorý niečo odhalí, druhá vec sú inštitúcie Europol a Eurojust, ktorí spolupracujú a tretia úroveň, ku ktorej sa vrátim neskôr podrobne, je mimo EÚ, svet mimo EÚ. Môžeme spolupracovať tak, e, aby sme mm, docelili progres, ale čo sa týka spolupráce s krajinami mimo EÚ, Potrebujeme medzinárodné nástroje. Hovorili sme o Milánskej, Milánskom dohovore, Budapeštianskom dohovore. Koľko štátov ich ratifikovalo? Môžem vám povedať, že neveľa. Takže je to naozajstný problém. Keď odidete z teritoria EÚ, už strácate právny základ, z ktorého môžete vychádzať pri svojej práci. Spomínal som hackerstvo, Vystupovali sme hekerov až do Ruska v niektorých prípadoch a je jasné, že keď sa po, pokúšame rozpliesť všetky nitky, ktoré súvisia s prípadom, je veľmi ťažké začať s nejakou inštitúciou mimo EÚ efektívne spolupracovať. Takže keď robíme takéto veci v Eurojuste, prvý problém je školenie, vzdelanie, kvalifikácia. Súdy sa musia s školeniami posúvať stále na vyššiu úroveň a nemajú vôbec na to usmernenie Ako? Druhý problém je výmena informácií. V smernici sa hovorí niečo o výmene informácií, hovorí sa tu o tej možnosti alebo potrebe zlepšiť výmenu informácií. Hovorí sa tam aj o kontaktných miestach. Pripomínam cteným poslankyňam a poslancom fakt, že existujú takéto kontaktné miesta, ktoré už existujú, komisia o nich vie, sú životne dôležité preto, aby sa zabezpečilo, že isté kontaktné miesto, ktoré už je rozbehnuté a funguje, bude aj v budúcnosti operatívne fungovať, pretože čo sa stalo vo Varšave alebo v Ríme alebo v Londýne, ide o to, že zo všetkých týchto miest je najlepšie sa skontaktovať na platforme nejakého kontaktného miesta a odtiaľ postupovať ďalej. Ďalšia vec je rýchlosť, akou sa tieto trestné činy dejú. Treba reagovať takmer okamžite a preto sú ďalej dôležité tieto kontaktné miesta, kontaktné body a e, potreba flexibilne riešiť veci aj vzhľadom na právne jurisdikcie na to, že niekedy vedú nitky do tretích krajín, ktoré som už spomenul. Záverom, spomínaná smernica, ktorá má svoje dobré stránky, vo všeobecnosti je istým zastrešujúcim zastršujúcou právnou formou. Je to smernica konec koncov nenariadenie, treba ju trošku vystužiť, aby bola eh, pevnejšia a smerodajnejšia, pretože centra počítačovej kriminality, o ktorých v súčasnosti vieme, sa presúvajú. Takže je eh, ťažké zistiť, kde práve je nejaké centrum počítačovej kriminality. Takže som sa vás snažil, pán predseda, popísať, a čo môžu robiť súdy v celej tejto veci. Tak. Nož, ja som mimoriadne vďačný no, za to, toto. Myslím si, že to bolo veľmi dobrý nápad pani Holmajer pozvať takisto aj Eurojust práve preto, že sú tu vlastne jednak uh, je to iný pohľad na tú problém, o ktorom tu diskutujeme. A tak ako ste povedali, je vlastne aj v jednotlivých členských štátoch vlastne je to problém, ktorý by, je, je právnickým problémom. Ďalšou, ďalšiu, um, ďalšou pred, um, účastníčkou nášho panelu je pani Bainz z Europolu. a vlastne takisto vôbec je vôbec je možné akým, nejakým spôsobom takéto e, porušenia práva vôbec nejakým spôsobom zadefinovať a nejakým spôsobom e, ich, od nich informovať, ale akým, čo môže taký európsky občan e, môže urobiť v podstate, keď sa stane predmetom takéto počačovej kriminality. Takže sa teším, že sme mali trošku aj určité, či tý, že dost, teraz dostaneme aj určitý pohľad Europolu na tento problém. A to, čo ste vyhovorili, to bolo veľmi zaujímavé. Tak nech sa páči, majte slovo. Ďakujem veľmi pekne, prajem všetkým dobré odpoludne, dámy a páni. V prvom rade chcem poďakovať výboru Libe a pani Holmajer za pozvanie Europolu na toto podujatie. Naše stanovisko je také, že toto vypočutie aj ten návrh prichádzajú včas. Nielen vzhľadom na zvyšujúce sa hrozby útokov na informačné systémy, ale aj v súvislosti s počítačovou kriminalitou všeobecne a vlastne potrebujeme nájsť spoločnú reakciu v rámci EÚ vás, ktorí nie celkom poznáte Europol, je to hlavné stredisko EU, eh, e pokiaľ ide o eh, boj proti trestnej činnosti a eh, zameriavame sa, zameriame sa, pardon, zameriavame sa v jednom z našich útvarov aj na počítačovú kriminalitu a bezpečnosť počítačových sietí. Venujeme sa aj cezhraničným otázkam, a hľadáme vlastne aj strategickú orientáciu pre príslušné opatrenia. Fungujeme aj ako hlavné stredisko pre výmenu kriminalistických informácií, zameriavame sa na príslušné skupiny a skúmame e, správanie sa zločincov a máme aj e, pracovné e, súbory, ktoré sa, analytické pracovné súbory, ktoré sa venujú jednotlivým takýmto aspektom. Celkovo máme 140 styčných dôstojníkov, E, z jednotlivých e, organizácií na presadzovanie zákona aj z členských štátov. Tak spolupracujeme aj s FBI, spolupracujeme aj s britskými kriminalistami a tak ďalej. Jakob už hovoril aj o okte, teda aj okta konkrétne. Pokiaľ ide o mm, otázku podnetov, tam sme zaznamenali, že e, ich ziskovosť narastla a toto súvisí práve s veľkými útokmi na informačné systémy. Naše podnety sú v tom, že vlastne policia má spolupracovať medzinárodne a je to vlastne v súlade s tým, čo sa v návrhu predkladá. Uvedomujeme si, že tie isté nástroje ktoré sa používajú pri počítačovej kriminalite, sú vlastne, vlastne sa prekrývajú rozdiely medzi tými nástrojmi, ktoré sa využívajú pri rôznych druhoch trestnej činnosti. Hlavne počítačovej a informa- v oblasti informatiky. Máme vytýčené jasné priority a dôležité je vytvorenie užších pracovných vzťahov voči iným agentúram EÚ. Takže spomeniem niektoré konkrétne prípady spolupráce. Pokiaľ ide o justičnú spoluprácu, Europol a Eurojust samozrejme spolupracujú veľmi úzko. Eurojust je nielen členov, členom analytického AVF Cyborg, ale je aj členom aj pracovnej skupiny Task Force, aj skupiny pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Obe tieto e, skupiny založil, spolu založil aj Europol. Čiže venujeme sa aj strategickým otázkam obudovania kapacít v rámci EÚ. Kým väčšina našich e, operačných príkladov sa týka prebiehajúcich prípadov, nemôžem zachádzať veľmi do detajlov, Dovolte mi ale uviezť niektoré príklady, ktoré sa týkajú toho širšieho prostredia v oblasti počítačovej kriminality. Na jednej strane ide o vyšetrovanie koordinované Eurojustom, pokiaľ ide o podvody e, z, so e, systémom obchodovania s emisiami online. Vlastne toto nám umožnilo vlastne zistiť, ako tečú peniaze a členské štáty vlastne takto získali vhľad do toho, ako sa správajú tieto zločinecké skupiny, ktoré tu pôsobia. Okrem toho je tu projekt, ktorý tiež koordinuje euro, Just, nazýva sa to e-muling. Je to proces, kedy vlastne peniaze z počítačovej kriminality sa pretavia na hotovosť. Tu vďaka informáciám, ktoré prišli členským štátom, štát, z členských štátov, to sa umožnilo, aby boli tí páchatelia odstíhaní. Spolupráca s Enisou je niečo už novšie, ale o nič menej dôležité. Teraz, vlastne hneď v súčasnosti Europol aj Enisa spolu e, organiz- vlastne sú hostiteľmi workshopu v Prahe. Ide vlastne o spoluprácu medzi e, orgánmi činnými v trestnom konaní a e, špeciálnymi týmami, ktoré sa venujú reakciám e, na počítačové útoky. Uznávame aj komplementaritu, strategický vhľad do problémov a hľadáme nové príležitosti na spoluprácu, vrátane spoločných správ ohľadne hrozieb a rizík. Keď sa pozrieme dopredu, tak navrhované vytvorenie nového strediska EU CERT v roku 2013, to je niečo veľmi dôležité a myslím, že to už je, už je čas, čas dozrel, aby niečo takéhoto vzniklo. A Europol určite bude prispievať svojim dielom k úspešnému fungovaniu tohoto strediska. A radi budeme spolupracovať aj s ďalšími expertmi vrátane odborníkov z Eurojustu a z NEC. Čiže záleží nám na úzkej súčinnosti týchto jednotlivých zložiek aj teda z EU CERT. Ak sa mám vrátiť k tomu samotnému návrhu, e, sme za kriminalizáciu všetkého, čo sú, súvisí e, s nástrojmi a spôsobmi predaja a prevádzkovania trestnej činnosti na internete. Sme aj za to, aby vznikli niektoré nové skutkové podstaty, ktoré s týmto súvisia. Cieľom je vlastne posilniť aj tie kontaktné miesta, ktoré by fungovali 24 hodín denne a že maximálny čas reakcie by mal byť 8 hodín. Pokiaľ ide o získavanie štatistických údajov o útokoch na informačné systémy, Europol si dovolí skromne podotknúť, že by bolo vhodné hĺbšie ešte skúmať aj, aj to, či ide o vzájomne zosúšťažnené takéto útok, útoky, veľké alebo vážne svojim charakterom. Keďže tu, proste čo je to závažné poškodenie. To by sa malo presnejšie zadefinovať. Na záver, pre vašu informáciu, chcem upremiť vašu pozornosť na projekt, ktorý práve prebieha s cieľom e, vylepšiť spôsob podávania správ o takýchto útokoch. Je to vlastne online systém, zvaný iCross, ktorý sa bude využívať na zhromažďovanie takýchto správ a z hľadiska legislatívneho návrhu je to tiež veľmi cenná zložka. Ďakujem. Ďakujem pani doktorke za túto prezentáciu, ale eh, ak dovolíte, troška sme nakrátko s časom, takže ak chcete štruktúru zachovať, tak musíme niečo obetovať. Možno tie závery by som vynechal, ktoré by som mal vysloviť, ale nechám to na tých dvoch dámach, ktoré budú mať ešte priestor. Ešte tu máme účastníkov panelu, plus ešte máme ďalší panel, ktorý nás očakáva. Ide o to, aby dokázali vyjadriť svoje e, predstavy za 10 minút. Isté 10 minút nestačí a neviem teda, ako by to pomohlo. Takže, keďže som sa pokúsil e, popísať ten e, prístup v parlamente, ktorý je viac orientovaný na spoluprácu, čiže je tu tá pracovná skupina pre, počít, pre kybernetickú bezpečnosť, či už sa uberieme cestou toho hlavného spravodajcu výboru alebo ako. Proste ide o to, aby sme získali priestor pre celkovú diskusiu. Čas, ktorý sme investovali, je dobre investovali, ale musíme postupovať ďalej. Takže je mi ľúto, že budeme musieť teraz vypustiť e, diskusiu toho tretieho panelu a prejdeme na štvrtý panel, ak dovolíte. Dúfam, že teda budete so mnou súhlasiť, aj keď nesúhlasíte, aj tak pôjdeme takto ďalej, ako som povedal. Ďalší panel uvedie, e, keďže ochrana údajov je veľmi dôležitá, jedna z kľúčových v rámci EÚ, takže teraz hovoríme o inštitúcie, inštitúcie, ktorú podporuje Európsky parlament a som veľmi rád, že sa nám prihovorí pán Peter Hastings a predpokladám, že bude hovoriť konkrétnejšie o ochrane údajov aj z hľadiska právneho. Aj... Takže dávam mu slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam veľmi tento, toto vypočutie. Takže ďakujem pekne, že môžeme hovoriť tuto o ochrane údajov, o právnej istote. pre, po dlhú dobu bol počítačový priestor alebo termín cyberspace e, znamenal niečo, čo bolo nejaká koncepcia niečoho, čo je veľmi vzdialeného a možno, že to aj, aj tak bolo, že to bol vlastne nejaký voľný, akýsi vesmír otvorený, nekonečný a už teraz to však koncom tomu tak nie je E, keďže sa ocitáme v situácii v počítačových útokov na siete a to všetko môže mať veľmi silný negatívny dopad na skutočný svet, ale základné právne princípy musia platiť aj vo tomto kybernetickom svete, tak ako platia, či vo virtuálnom svete, tak ako platia v skutočnom svete. A samozrejme vždy je možnosť čo zlepšovať. A to platí aj na otázku e, zlo, kriminality, aj boja proti takejto kriminalite alebo prevencia tejto kriminality. Doteraz zatiaľ nie je žiaden taký úplný európsky nástroj, ktorý by akýmsi spôsobom riešil túto otázku, alebo tento problém. A e, tiež e, roz, roz, nariadenie z rady tiež, ktorý tu máme k dispozícii, tiež, e, čo si rieši len málo a aj tak to nie je vonkoncom úplné, nie je možné ani zabezpečiť boj proti počačovým útakom ani ochranu osob, ani údajov. Ďalej, čo sa tých súčasné e, pravidlá pre e, ochranu údajov sú v podstate akýmsi patchworkom či nejakou mozaikou alebo zlepencom rôznych všeobecných predpisov, a týkajú sa len tokov údajov medzi členskými štátmi. Ale v poslizabonskej ére došlo k obrovskej e, zvýšenej požiadavke po ochrane údajov, ktoré vyplývajú z charty základných práv a z zmluvy o fungovaní EÚ. A to tiež vysvetľuje E, prečo vlastne sa toľko investuje do momentálnej alebo súčasnej smernice o ochrane údajov a myslím si, že to by nám snáď alebo dúfame, že poskytne už ten úplný prístup, ktorý e, teda bude pokrývať všetky e, oblasti európskych politík, vrátanie tie, ktoré spadajú po tretí a štvrtý pilier, teda políciu a spravodlivosť ale predovšetkým potrebujeme oveľa väčšiu efektívnosť. A ja som to hovoril už aj predtým, že ma, ma, mali byť jasné všetkým, že už m, mm, bola bolo to teraz uznané ako základné právo tu je a jednoducho je to v Lisabonskej zmluve, ale ochrana údajov musí byť teraz z papiera prevedená do skutočnosti. A to znamená, že musia existovať princípy a musia existovať, akým spôsobom sa tieto otázky vyriešia v, v realite. Čiže princípy napríklad minimalizácie údajov, eh, ochrane súkromia, zodpovednosti. Všetky tieto faktory sú veľmi dôležité. To bolo jasné z dnešného popoludnia, pretože je potrebné zabezpečiť eh, trvalý, udrateľnejší um, tento kybernetický priestor a dnes počuli, sme počuli veľké možnosti toho, čo všetko sa dá zlepšiť. Ale takisto platí, že také dlhodobé programy, ako napríklad je štokholmský, zdôrazňovali už potrebu boja proti počítačovej kriminalite a na, tak ako na, vrhnovaná smernica je určitým krokom vprem, pred, nie je to ešte nejaké úžasné voľačov výsledok, ale aspoň niečo. Čiže je potrebné zabezpečiť vlastne kombináciu určitých nelegislatívnych opatrení e, s tie samozrejme nemohli priniesť nejaké veľké výsledky, ale takéto aspoň trochu niečo je vítané. Medzi tým by, chcel by som tiež uviezť, že existujúce e, zákony v EÚ už e, zabezpečujú alebo E, nie, sú, nie je priestor pre z, z, z ďalekého západu ani, ani nejakým Big Brother programom. Ja by som chcel len zopakovať to, že každý má právo e, mať svoj súkromný život, svoj súkromný rodinný život, každý má mať právo na svoje osobné, ochranu svojich osobných údajov a takéto údaje musia byť spracovávané jednoznačne len pre konkrétne účely, určite so súhlasom danej osoby alebo na báze určitého legitimného základu, ktorý ustanovuje zákon. Každý musí mať právo k zákonom, ktoré sa ho týkajú a mať možnosť e, ich e, e, úprav a zabezpečiť ich úpravu um, príslušným alebo obratiť sa na, ako opravný prostriedok na určitý orgán. Takže tieto tieto pravidlá, ktoré k dispozícii momentálne máme, alebo tú legislatívu, ktorú momentálne máme, tie v podstate sú dobre na to, aby analýzovali rizika a mohli pri, potom byť základom toho, aby sa mohli potom prijímať tie správne e, opatrenia. A to by malo byť tým základom, odkiaľ musíme vychádzať. Keď sa pozrieme na ten rozsah všetkých legislatívnych nástrojov, ktoré každý z nich čo, troškou prispieva k ochrane, ako napríklad Budapešský dohovor. Pokiaľ viem, to podpísalo 15 z 27 členských štátov, tak to nie je až také nejaké extra výsledok. A takisto aj sú tu, e, v navrhovanej legislatíve sú rôzne, rôzne veci, ktoré sa týkajú premostovanie údajov, uchovávanie údajov, ktoré donedávna, alebo v súčasnosti je to veľmi kritizované. E, takisto to prispieva aj národnej legislatíve, ktorá existuje v členských štátoch a máme tu takisto aj nástroje spolupráce, ktoré sú v rámci nástrojov o policajnej spolupráci na báze e, kapitoly 4 a 5 e, zmluvy o fungovaní EÚ a tie takisto platia aj pre počítačovú kriminalitu. Potom je tu množstvo rôznych aktivít v ďalších oblastiach, ako napríklad je akčný plán pre ochranu infraštruktúry, ochranu kritickej infraštruktúry, takisto sa tu spomínala ENISA, Europol, Eurojust, eh, Európsky fórum člens- Európske fórum členských štátov, takisto hrá dôležitú úlohu v bezpečnostnej um, a odolnosti počítačových sietí. A potom ďalšia úloha je pre verejné súkromné partnerstva a podobne. Teraz, keď hovoríme o právnej istote, myslím si, že musíme zároveň aj toto všetko nejako dať do kontextu, pekne to všetko dať do jedného pekného celku a pracovná skupina pre, poli, pre policiu a spravodlivosť, takisto aj príslušní komisári pri, pripravili určité um, guidelines, určité usmernenia, akým spôsobom by sa to malo vyvíjať. A takisto um, to znamená, že tá, ten, ten dohovor, ktorý sa snaží byť čo naj, zasahovať čo najďalej, je potrebné zadefinovať jednotlivé kategórie údajov a takisto, všetky, aj takisto sankcie musia byť proporčné aj na báze relevantnosti. Takisto musíme zabrániť prekrývaniu medzi jednotlivými členskými štátmi, eh, ke, takisto to, čo sa týka zbrazovania dát alebo z, z uchovávania dát z, z smernice 26 24 chcel by som ešte povedať, že keď chcete byť úspešní v boji proti počačovej kriminalite, to nezvyžaduje neustály um, dohľad nad užívateľmi internetu. Musíme takisto sa vyhnúť situácii, kde takýto dohľad bude ponechaný na poskytovateľov internetových služieb alebo niekoho iného, čisto e, len kvôli, alebo v zmysle vlastnej ochrany, pretože zvyšujúci sa dozor či dohľad, tam už nie je žiadne, žiadne, žiadna, nepredstavuje slobodu, pretože systematická kontrola určite nie je nič také, čo by mohlo zabezpečiť slobodu užívateľom. To znamená, že my musíme E, takéto ciele alebo takéto opatrenia prijímať len tam, kde to naozaj slúži cieľu a to naisto to isto platí aj počačovej kriminalite. Predsednička, ďakujem pekne. Milý Peter Hastings, veľmi pekne ďakujem za, za veľmi dobrý prehľad E, tuto sa už pán Abasi musel rozlúčiť, lebo musí už odísť. A teraz sa teším, že dnes večer máme aj pani profesorku Mariu Kajafo z Univerzity v Tesalonikách a že tá tiež privítala naše, naše pozvanie. A je to profesorka, ktorá sa venuje otázke trestného práva. A ona sa bude venovať ďalej, ona sa venuje ďalej Európskemu trestnému právu a takisto teda ja by som jej chcela odovznať slovo. Som veľmi rada, že pri osl- obohatí dnes naše vypočutie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Holmajer. Chcem veľmi pekne poďakovať za vaše milé pozvanie. Som rada, že dnes s vami môžem byť. Moja prezentácia sa sústredí na navrhovanú smernicu na kriminalizovanie útokov voči informačným systémom a konkrétne na kľúčovú otázku, aké sú zásady volieb alternatív v tomto návrhu, ktoré vychádzajú zo základných zásad Európskeho trestného zákona po Lisabonskej zmluve. Podľa manifesta Európskej iniciatívy v trestnej politike, trestnoprávnej politike, toto súvisí s potrebou, že trestná legislatíva sa musí prispôsobiť najvyššiemu štandardu demokratickej legitimnosti a právnemu štátu a že budúcnosť európskej bezpečnosti je možné zaistiť len v rámci systému, ktorý vychádza z pojmov demokracie, slobody a zásadných právnych princípov. Preto je moja prezentácia orientovaná na vyhodnotenie návrhu komisie z tejto perspektívy. Navrhovaná smernica vyžaduje od členských štátov, aby si vybrali dve rozličné, z dvoch rozličných typov správania aby sa zamerali na e, nelegálne údaje, ktoré sú skladované v počítačoch a výrobu, predaj a tak ďalej nástrojov, ktoré sú využívané na Páchanie počítačovej trestnej činnosti, toto už bolo v rámcovom rozhodnutí z roku 2050, kde bolo, boli definované ilegálne dáta, ilegálne počítačové zásahy. Tento návrh zavádza tie zmeny, ktoré sa týkajú pokusov o takúto trestnú činnosť, trestných sadzieb a priťažujúcich okolností. Čo sa týka procesných okolností, sú tu opatrenia týkajúce sa jurisdikcie aj výmeny informácií. Tento typ, ktorý, typ, typ správania sa alebo postavenia sa k veci, ktorý je zakotvený vo, v rámcovom rozhodnutí, neuznáva jednotlivé právomoci členských štátov, že by mali jednotlivo konať proti takýmto zločinom, pokiaľ ide o bezpečnosť ale keď umožníme štátom, aby si zaviedli isté obmedzenia, to je v súlade s požiadavkou, že trestné právo má byť využité až ako posledná možnosť, teda princíp ultima ratio. Najmä s ohľadom na to, že efektívne bezpečnostné opatrenia môžu chrániť informačné systémy efektívnejšie, než povoliť neobmedzenú e, kriminalizáciu každého činu. Treba tlieskať návrhu rady, ktorý opätovne zavádza tzv. porušenie bezpečnostných opatrení ako požiadavku na posilnenie ilegálneho prístupu do informačných systémov. Na druhej strane nelegálne údaje a nelegálne systémy, do ktorých sa takto zasahuje, toto zostáva nezmenené vo v rámcovom rozhodnutí. Ja k tomu nemám viac čo dodať. Čo sa týka zachytávania nelegálnych údajov a ich prenosu v počítačoch technickými prostriedkami, to sa poprvý raz objavilo v akomkoľvek európskom dokumente, v dokumente Rady Európy, ktorej, ktorý umožňuje štátom kriminalizovať takéto správanie len keď ide o nečestný zámer alebo ak ide o taký počítačový systém, ktorý je prepojený s ďalším počítačovým systémom. Európska únia neponechala takýto manevrovací priestor, a nedávny návrh rady e, vylučuje prípady menších priestupkov. Toto je istý nedostatok, ale navrhovaná smernica sa ani len nepokúša vymedziť pojem anglický interception, teda zachytávanie alebo vyhľadávanie e, nelegálnych prípadov a tým zvyšuje dvojznačnosť. Lisabonská zmluva zaviedla minimálne pravidlá, ktoré sa týkajú definície priestupkov a trestných činov, ktoré by mali spresniť e, túto dvojznačnosť alebo ju odstrániť a to by umožnilo presnejšiu transpozíciu do vnútroštátnych zákonov. Pohľad do dôvodovej správy demonstruje potrebu takejto, takéhoto precizovania definície slova interception, teda zachytávanie a vyhľadávanie nelegálnych činov. Členským štátom sa umožňuje kriminalizovať napríklad predaj alebo vlastníctvo akéhokoľvek e, technického zariadenia vrátane počítačového programu, ktorý je skonštruovaný a navrhnutý tak, že sa ním dávajú aj páchať také činy, ktoré sú vymenované v článkoch 3 a 6. Je však rozdiel medzi týmto opatrením a korešpondujúcim článkom 6 dohovoru Rady Európy ktorá umožňuje členským štátom, ktoré sú e, zahrnuté do tohto dohovoru vylúčiť isté typy správania sa z kriminalizovania. Teda tieto činy už nebudú trestnými činmi. Žiadny z dohovorov Radu Európy bol, e, nebol prijatý Európskou úniou. To bolo veľmi ťažké dosiahnuť konsenzus v Rade týkajúci sa článku 7 navrhovanej smernice. K tomuto obrazu sa ešte pripájajú ďalšie veci, ktoré ho rozširujú. Predovšetkým členské štáty e, by mali kriminalizovať e, dokonca aj také priestupky, ktoré by inak spadali pod článok 7. Sú to prípravné činnosti na trestné činy. Po druhé, od členských štátov sa vyžaduje, aby kriminalizovali dokonca pokusy Poprosím vás, prerušuje rečníčku e, predsedajúca, aby ste spomalili, pretože hovoríte netlmočiteľnou rýchlosťou. Je mi veľmi ľúto, ospravedlňuje sa pani Kajafa. Pokúšam sa vmestiť do časového limitu. Pokračuje. Po druhé, od členských štátov sa vyžaduje, aby kriminalizovali dokonca i pokusy a prípravy a to je v protiklade s dohovorom. Na druhej strane, keď vylúčime priestupky podľa článku 7 z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, to je pozitívny krok. Ďalšie obmedzenia rozsahu pôsobnosti e, nájdeme v nedávnom e, ustanovení rady, ktorý hovorí o systémoch, z ktorých sa dajú extrahovať e, takéto údaje, ktoré by mohli poukazovať na nelegálnu trestnú činnosť. Sú tu veľké rozdiely, ktoré sa týkajú existujúceho rámcového rozhodnutia, ktoré vedú k posilneniu kriminalizácie a represie a čo sa týka smernice, členské štáty musia špecificky zabezpečiť, že každý priestupok, každý trestný čin, dokonca aj prípravný čin na trestný čin, bude sa na ňo vzťahovať trestná sadzba, kedy maximálne bude mm, sa môcť ísť do vezenia na dva roky. Čo sa týka proporčnosti, toto ustanovenie znamená, že Európska únia mierí k neflexibilných trestným sadzbám a tým sa istým spôsobom dištancuje od dohovoru, pretože e, väzba, na ktorú sa odsudzuje páchateľ, má rozpetie od 1 do 3 rokov. Princíp proporčnosti je lepší než existujúce opatrenia rámcového rozhodnutia. Čím silnejší je e, tento manevrovací priestor, tým je jednoduchšie pre členské štáty, aby svoje trestné sadzby prispôsobili vážnosti trestných spáchaných činov. Celkovo je jasné, že trend je e, taký sprísniť tresty, pričom manevrovací priestor členských štátov sa zužuje. Tá istá argumentácia sa použila pre článok 10 navrhovanej smernice, kde sa e, toto ustanovenie rozširuje aj na priťažujúce okolnosti. Navrhovaná smernica vyžaduje e, striktnejšie trestné sadzby v prípade priťažujúcich okolností, a to maximálne 5 rokov v protiklade k období od 2 do 5 rokov podľa článku 7, aj keď ide o prípravné trestné činy na prípravu na trestné činy. Európske predsedníctvo žiadalo jednotlivé ministerstva, aby poskytli usmernenia v tejto veci, aby sa vyhlo slepej uličke. V súčasnosti pozorujeme dve možné riešenia. Po prvé, vyňatie prípravných aktivít na trestné činy z minimálnej trestnej sadzby väzby a po druhé reštrukturalizovanie priťažujúcich okolností, ktoré by sa obmedzili iba na také trestné činy, ktoré sa týkajú nelegálnych systémov a zachytávania údajov, teda interferencie v článkoch 4 a 5. Stručná analýza týchto pravidel, ktoré sa týkajú kriminalizácie útokov voči informačným systémom, E, ukazuje, že navrhovaná smernica odhaľuje dôvody za alternatívami, ktoré sa ponúkajú. Medzi nimi je veľmi dôležitý argument, ktorý súvisí s vôľou bojovať s organizovanou trestnou činnosťou. V kontexte organizovaného zločinu a e, teroristických trestných činov sa vyžaduje nič viac než e, špeciálne ustanovenia, zvláštne ustanovenia, ktoré sú vytvorené konkrétne na to, aby sa vysporiadali s takýmito trestnými činmi v protiklade so všeobecným eh, rozsahom pôsobnosti trestných eh, právnych noriem. Na druhej strane máme chartu základných ľudských práv Európskej únie, eh, ktorá je v protiklade s týmito spomínanými princípmi. Definícia v predmetnom návrhu e, nie je v súlade s požiadavkami Lex Certa, ktoré sú aplikovateľné na európskej úrovni. Sú tu dva príklady. Tento vágny pojem v angličtine interception, zachytávanie, vyhľadávanie údajov a takisto menšie priestupky, ktoré by mali byť vylúčené z kriminalizácie. Princíp proporčnosti je takisto podvracaný, pretože ako môže byť vyhovené princípu proporčnosti, keď členské štáty nemajú žiadny manevrovací priestor pri prideľovaní trestných sadzieb. Existujú obavy o to, že sa prípravná činnosť na trestné činy bude kriminalizovať a nepotrestajú sa alebo nebudeme mať nástroje na potrestanie závažných trestných činov. Nástroje, ktoré zo svojej povahy nie sú určené na také trestné činy, ktoré súvisia s útokmi na informačné systémy, e, sa ne, ne, neobjavujú v tejto smernici a potom je zrejme, že kriminalizácia v tomto kontexte vychádza len zo subjektívnych kritérií. Fakt, že EÚ, na rozdiel od Rady Európy, neponecháva priestor pre manevrovanie a obmedzovanie v tomto poli v súvislosti s uznaním extrateritoriálnych teritoriálnej jurisdikcie veci ešte zhoršuje. Je teda veľmi dôležité podporiť a doplniť návrhy rady, ktoré môžu zlepšiť predmetnú smernicu, tým, že zachováme princíp ultima ratio, princípy legality, proporčnosti a rešpekt úctu ku koherencii každého trestného poriadku každého členského štátu EÚ. Musíme korigovať termíny ako nelegálna in- interception, technické prostriedky, menšie priestupky. A takisto e, musíme prepracovať oblasť, ktorá sa zaoberá priťažujúcimi okolnostiami, pričom treba zúžiť rozsah pôsobnosti článok 7, ktorý hovorí o prípravných aktivitách na trestné činnosti. V prílohe mojej prezentácie je zoznam špecifických odporúčaní e, k pozmeňujúcim návrhom navrhovanej smernice. Podľa moje, môjho názoru je to veľmi dôležitá úloha Európskeho parlamentu skorigovať tieto spomenuté záležitosti, pretože zásadné princípy trestného práva musia e, byť, musí im byť vyhovené a iba tak sa dá dosiahnuť stanovený cieľ. To znamená, Európania e, musia byť najdôležitejší. Európsky parlament slúži Európanom a zapojí sa do korigovania všetkých nedostatkov. Ďakujem za pozornosť. Stená pani profesorka, vám sa podarilo s e, obr- extrémským tempom, absolútnou presnosťou e, nám predložiť e, tematiku vašej prednášky. Za to vám veľmi pekne ďakujem a ja ako spravodajka Kenia vám veľmi pekne ďakujem a ja určite budem ešte sami v styku v rámci prípravy svojej správy keď budem spolu aj s tenými spravodajcami budem formulovať správu, takže za to vám tiež ďakujem. A teraz my sme opatrne by chceli požiadať tlmočníku, či, či nám môžu ponúknuť 10 extra minút. Ehm, dnes popoludní naozaj zvládate hrozne veľa, pretože to tempo je naozaj dnes popoludne úžasné a viem, že tých extra 10 minút to je ďalšia výzva pre vás a preto vám ďakujem, že tu zostanete dnes ešte 10 minút dlhšie. Už ehm, teraz IDR bol založený v roku 2002 a je to medzinárodné zruženie e, medzinárodných organizácií na ochranu súkromnej sféry v informačnej spoločnosti. Ďakujem za to, že ste prišli a teraz máte vy to záverečné slovo. Ďakujem, ja sa pokúsim urobiť svoju celú prácu čo tak rýchlo, ako sa dá a nechcem tuto provokovať chudákov tlmočníkov. Preskočím ten svoj úvod, pretože mnoho z toho, čo som mu povedať chcel, už povedané bolo. A chcel by som ešte povedať toľko, že toto je jeden z najlepších materiálov alebo dokumentov, na ktorých som pracoval k, z prípravy hľadiska toho, čo prišlo od komisie, z hľadiska toho, aký to má aj pozitívny dopad aj na radu. Chcel by som sa dotknúť jednej veci a to spomenala aj pani Holmajerová niektorých svojich eh, eh, vystúpení, eh, konkrétne ochranu proti útokom v jednotlivých štátoch. Myslím si, že je dôležité zabezpečiť určitú kredibilitu nášmu úsiliu boji proti počačovým útokom. Žiaľ, eh, je tu veľká protirečivosť medzi jednotlivými legislatívami EÚ a to by som práve na to chcela poukázať. Keď hovoríme o útokoch proti počačovým systémom, hovoríme o prípade Stuxnet, to bol prípad eh, útoku proti jednej krajine zo strany iných krajín. Ale čo sa teraz deje, je, že je stále rastúci eh, počet IP adries, čo sú vlastne kľúčové veci, aby mohol fungovať internet, ktoré sa vlastne využívajú pre, na, ex, na mimo e, extrateritoriálne útoky v eh, tak v Spojených štátoch, ako aj v Európe. A Spojené štáty um, tiež eh, preskúmavajú momentálne jurisdikciu jednotlivých e, spoločností, ale situácia sa mení, ako napríklad e, e, zákon o ochrane internetového protokolu. Cieľom týchto, tej legislatívy, ktorú, o ktorú Američania sa usilujú poskytnúť sebe aj s súkromným firmám, využívať údaje, ktoré sú mimo ich jurisdikcie. A keďže tieto, situácie, tieto údaje sú mimo USA, tak vlastne to, nie, to porušuje právo aj, e, konven, aj dohovor, ktorý podpísal Spojené štáty. Týmto vlastne z, e, si môžeme položiť otázku, že aká trvalodateľná je táto smernica, keď prakticky um, takéto útoky na počítačové siete Spojené štáty vlastne podporujú. A tým pádom to prináša e, právnu neistotu pre európske biznisy a Eh, európskych občanov. A potom to vlastne vedie k tým eh, činom, ktoré sú popísané ako trestné činy. Jedným z príkladov je z minulý rok, kde eh, napríklad mu.com dom, názov doména mu.com bola jednoducho zlikvidovaná americkými úradmi a oni sa pokúsili e, E, oni chceli zlikvidovať údajne nejakú zlú stránku a podarilo sa im 84 tisíc e, stránok e, zničili omylom. Takže Európsky na toto reagovala. V júni minulého roku sa prijalo uznesenie o dobrom riadení internetu, kde sa hovorí, že jednoducho je potrebné, aby internet zabezpečoval E, in, in, e, poskytoval, plnil svoju úlohu, ale dnes nie je možné zneužívať IP adresy alebo nejakým spôsobom na nich e, útočiť. Ďalej je potrebné zabezpečiť e, propagáciu univerzálnosti internetu. Spravodajca, ktorý bol s Španielom, hovoril, čo to teda znamená, že britský občan, ktorý e, žil v Španielsku, e, mal cestovnú kanceláriu, ktorá sa špecializovala na cesty do, na Kubu. A potom um, európska firma, vlastne niektorá nemala žiadne ciele v, Eur- v Spojených štátoch, nemala žiadne ambície robiť biznis v Spojených štátoch, bola, sa ocitla na čiernom zozname americkej štátnej služby a je to preto, lebo jednoducho všetko mu bolo odstránené, celá jeho webová stránka, aj všetky jeho e-maily a všetko. A podobne Spojené štáty minule tiež stiahli ďalšiu e, doménu, pretože mali podozrenie, že došlo k porušovaniu e, právo na copyright a už pričom španielskí súdy sa už tomu aj vyjadrili k tomuto prípadu. Medzi tým e, zahraničná služba Spojených štátoch e, rozhodla, že všetko, čo je dotkom, spadá pod americkú e, legislatívu. Takže e, chápeme, že aký problém, aký, pred akým problémom stoja uznesenia Európskeho parlamentu a vlastne e, tie úsilie potom je podkopávané takýmto extrateritoriálnymi e, úsiliami. Takže čo robia ostatné inštitúcie? Nie je to, čo si my, by ste si mysleli, že by mali robiť, pretože Európska komisia a rada neprotestovali vonkoncom proti týmto útokom Práve naopak ich len načenie podporili. Komisia reagovala pozitívne na americký návrh spustiť projekt EÚ a USA, ktorý sa týkal nielen e, na zrušenie nielen hlavných domén, ale aj IP adries v tretich krajinách. To znamená, že Američania by si dali právo prakticky jednoducho zlikvidovať akéhokoľvek poskytovateľa internetových služieb, kdekoľvek v Ázii napríklad, ktorá ktorí by mali nejaký um, um, európsky názov alebo z Európskeho registra. Takže tu najprv bolo oznámenie v rámci štokholmského programu, ale to švedské predsedníctvo zamietlo. Potom priš, sa to znovu objavilo u španielského predsedníctva a bolo to potom prijaté ministr, e, e, radou ministrov zahraničných e, vecí v roku 2009. Toto sa konkrétne týkalo naozaj k zatvárania webových stránok a IP protokolov mimo Európy. A takéto právomoci sa dajú využívať e, len vtedy, kde naozaj fungujú tieto služby, respektíve kde tam, kde, kam, odkiaľ pochádzajú tieto služby. Takže my sme čítame v situácii, kde Európska únia sama sebe dáva právomoci, aby nelegálne prakticky zlikvidovala e, zdroje informácií mimo svojich jurisdikcie a navrhovala e, trestné sankcie. E, konkrétne, ale nie len kvôli obsahu e, online, toho, čo je na online, alebo kvôli cloud computingu, je podstatné, aby Európsky parlament alebo Európska únia si jednoducho zaujala svoje stanovisko k týmto otázkam. Ako sme videli, e, bolo tu prijaté uznesenie o to dobrom riadení internetu minulý rok a keď to nebude dodržané, tak to bude ohrozovať internet management rizik pre zdroje na internete bude postavený na určitých odhadoch z e, politik vlastných poskytovateľov služieb, alebo tam, kde niekto poskytuje e, služby, alebo firme, ktorá má, alebo názov firmy, ktorá poskytuje služby a tak ďalej. Čiže smernica ako taká nie je až taká zlá ale dôležité je chrániť informácie a infraštruktúru. My môžeme robiť to, že môžeme povedať, že to, čo oni robia, je nesprávne e, a my robíme niečo dobré, ale to nesmieme povedať vtedy, keď aj oni, aj my robíme rovnakú, rovnakú bzlú vec. Predsedajúca, nuž, dovolte, aby som teda vyjadrila e, svoje srdečné poďakovanie a všetky tí, ktorí tu vydržali až do úplného konca. Um, chcela Ďakujem, by som chcela poďakovať za to. Dúfam, že sme všetkým poskytli aspoň posunuli ich o krok ďalej sa niečo dozvedeli. Bolo by dobre, keby ste na vaše pred, e, prezentácie nielen e, poskytli aj e, f, e, v digitálnej podobe, aby sme si ich mohli ešte raz prejsť a si preskúmať detálnejšie, aby sme, dúfam, že sa vám budeme môcť na vás ešte v budúcnosti obrátiť na vás, pretože som si istá, že budeme mať ešte na vás veľa otázok, či už ja ako spravodajkynia alebo ostatní tieňoví spravodajcovia. E, chcela by som vám za toto poďakovať už vopred a takisto ďakujem za veľmi túto diskusiu, ktorú sme tu mali. Ďakujem pekne, e, že ste tu vydržali takto v takomto počte až do konca konca. A ďakujem tiež srdečne, ďakujem tlmočníkom za to, že sa tak e, natrápili, môžeme im zatlieskať dnes, pretože naozaj ste si dneska samakali a vám prajem pekný večer.